Guten Tag. Ich begrüße Sie herzlich Vítam vás srdečne na zasadnutie výboru pre kontrolu rozpočtu. Program máte k dispozícii i Cont News, náš e, obežník. Nikto nežiadal zmenu programu, takže vlastne môžeme hneď prejsť k bodu 3, a to je správa úradu OLAF za rok 2015. Ide už o 16. správu Európskeho úradu pre boj proti podvodom Chcem privítať pána generálneho riaditeľa Kesslera i ďalších e, z vedenia OLAFu. Našou spravodajkňou je pani Pitera. Vy, pán Kessler, hneď dostávate slovo na vašu prezentáciu. Von hier. OK, danke. Uh, buon pomeriggio. Avete ricevuto... Dobrý deň. Dostali ste vlastne aký jazyk? Angličtina. Dostali ste výročnú správu OLAF, ktorý dostali inštitúcie i médiá. 31. mája teší ma, že môžem diskutovať a prezentovať vám ju. Zo pár kopií už bolo distribuovaných pri vstupe do miestnosti. Mám teda pár minút na svoju prezentáciu, takže len tu budem hovoriť o niektorých e, o podstatných veciach a pokiaľ ide o zvyšok, spolahnem sa na text 40 e, strán a som k dispozícii na otázky, ktoré by ste snáď chceli položiť. V predošlých rokoch táto správa bola čo najkomunikatívnejšia, to bolo naše úsilie. Doplnili sme nové čísla, ktoré by mohli byť e, zaujímavé pre poslancov Našou povinnosťou je e, podávať vám správu o OLAFe. Táto správa teda je podľa nariadení povinnosťou OLAFu e, sami o sebe podávať správu. Ide o zodpovedanie sa v rámci transparentnosti našemu výkonu. Tiež je to však správa o práci ktorú spoločne s partnermi robíme, s európskymi inštitúciami a s členskými krajinami a ich orgánmi v boji proti podvodom. A je to po tretie správa o podvodoch, pokiaľ ide o podvody voči finančným záujmom EÚ. Minimálne teda tri polia záujmu pre vás v tejto správe. Začneme prvou z týchto troch tém. To sú výkony OLAFu, jeho teda e, vyšetrovacie e, výkony. Tu máte dve tabuľky. Je tu viac tabuliek v tej písomnej verzii správy, tej hrubšej verzii upútal by som vašu pozornosť na tieto dva sumáre, sumárne tabulky. Vidíte tu e, tie výkony OLAFu za posledných 8 rokov. Tu vidíte, že minulý rok sme mali vysoký výkon. ktorý sme rozvíjali za posledné 4 roky postupne Minulý rok bol rekordným, pokiaľ ide o našu históriu, pokiaľ ide o počet zisťovaní, e, ktoré boli završené, 304, voči 250 e, z roku predtým. Malý pokles tiež zisťovaní otvorených a e, konštantné číslo odporúčaní, ktoré sme vydali Týchto 8 eh, rokov je zaujímavých i preto na spodnej časti priesvitky vidíte, že sme porovnávali investigatívny výkon OLAFu za 4 roky pred e, reorganizáciou. Implementovali sme internú reorganizáciu OLAFu k 1. januáru Takže môžeme porovnať konzistentným spôsobom výkon pred 4 rokmi s týmito 4 rokmi a vidíte výsledky v tej tabulke na spodku. A čo sa dá určite povedať z týchto čísiel? Takmer sme zdvojnásobili vyšetrovaciu kapacitu OLAFu Vidíte tu počet za 4 roky. Po reorganizácii 83-percentný nárast odporúčaní vydaných za 4 roky. Ešte viac je završených zisťovaní, vyšetrovaní a počet e, e, selekcií o 57 viac, 57% pardon, viac, hovoríme o 5800. Počet tých výberov závisí od kvantity prichádzajúcich informácií. To rastie, ale samozrejme my to nespravujeme. Olaf, to čo môžeme povedať, so štatisticky konzistentnými údajmi má špičkové výkony v porovnaní s pre, obdobím pred 4 rokmi. O 18 sa, sa e, znížili. E, máme tu e, rekordné minimum zamestnancov 422 milirok e, na š, e, stránke 36 písomnej z správy máte tabulky sme mali 468 pracovníkov 440 v roku 13, minulý rok 422, takže s menej zdrojmi sme urobili dvojnásobnú prácu za menej času. Teraz sa presunieme k ďalšej priesvitke. Tu je určité rezumé v písomnej forme, je oveľa viac údajov tých interakcií s národnými e, justičnými zložkami a e, inštitúcie na implementáciu e, disciplinárnych odporúčaní národných e, zložiek v písomnej správe je prvá tabulka s výsledkom za každú členskú krajinu. Takže 47% miera žalôb Mohlo by to byť však lepšie. E, máme tu údaje bez prípadov SAPART, keď sme vyšetrovali financovanie predvstupovej pomoci z pred mnohých rokov, keď sme mali dosť vysokú mieru e, zamietnutí alebo e, obvinení v Rumunsku, Bulharsku, bez tých prípadov SAPART by to celé, celé európske percento bolo 5, 52%. Kroky, ktoré sa podnikli zo strany inštitúcií, vidíte v tejto tabulke, koľko odporúčaní sme vydali e, v jednotlivých inštitúciách a koľko ich potom bolo aj nasledovaných krokmi samotných inštitúcií. Môžeme prejsť k ďalšej priesvitke. A to je nová priesvitka, ktorú sme zaviedli tento rok. Tu mm, vám, ak budete mať čas, dávam možnosť naštudovať si to. Dalo by sa hovoriť o finančnom dopade našich investičných krokov, teda investigatívne kroky členských krajín a aj OLAFu. Vidíme štrukturálne fondy, vidíte tu členská krajina e, rozklúčované na členské krajiny, koľko e, zistených podvodov alebo e, nezrovnalostí členské krajiny nahlásili a aký je finančný dopad per, z percenta platieb na členskú krajinu. Nielen počet e, zistených prípadov, ale aj dopad. Teda percento vzhľadom na prostriedky, koľko dostala daná krajina, koľko sa odhalilo zo strany členskej krajiny ako podvodných či neregulárnych. E, Môžete teda porovnávať krajiny podľa toho percentuálneho pomeru. Zaujímavé je, že sú to údaje, ktoré sme získali e, zo správy PIF, teda údaje, ktoré nalazili členské krajiny. Ja si myslím, čím viac členská krajina nahlási, nahlási tým viac sa ukazuje jej ochota absolvovať kontroly pre členské krajiny. Nie je ľahké odhalovať. Môže to byť e, bolestivé pre ne, pretože tieto prostriedky treba nahradiť, vrátiť. Je tu obrovský dopad toho, čo sa zistí doma, ale vidíte tu, že vlastne je tu veľa rozdielov medzi členskými krajinami. Pokiaľ sa pozriete na tie dva stĺpce napravo, vidíte vlastne aktivity OLAFu, jeho zisťovanie v členských krajinách a v rovnakých štrukturálnych a polnohospodárských e, fondoch. Vidíte množstvo e, zisťovaní s odporúčaniami a vidíte tiež finančný dopad aktivít OLAFu ako kalkulujeme finančný dopad OLAFu. Či počet, e, či čiastky v eurách v týchto členských krajinách e, sú pri, primeradené k týmto zložkám. Chcem vás upriamiť vašu pozornosť na celkové priemery na Eur- v Európe 0,42 e, Takže zisťovania za rok 2015, tieto údaje OLAFu, to sú údaje, ktoré sa vzťahujú na 3 roky, 2013 až 2015. Takže to, čo môžeme povedať, že aktivity všetkých služieb investigatívnych, auditorských, kontrolných členských krajín za posledné 3 roky v týchto dvoch oblastiach viedli k, znovu nadobnutiu asi 1,19 v celej EÚ e- e- e vyhradených fondov a za rovnaký rok aktivity OLAFu 250, 200 ľudí, ktorí riešili vyšetrovania, sa rovná, teda finančný dopad týchto aktivít je 0,42 prostriedkov, ktoré sa vynaložili. Takže 200 ľudí OLAFu E, privieslo 22 finančného dopadu všetkých služieb, ktoré zisťovali zo všetkých členských krajín celej Európskej únie. Ja si teda myslím, že to ukazuje, že finančný dopad OLAFu je takmer štvrtina e, činnosti členských krajín, teda veľmi za, e, signifikantný podiel. A posledná priesvitka, viem, že už mi e, e, končí vyhradený čas. Len zo pár slov na záver teda, aby som zhrnul. Ako tu vidíme e, pozitívne výsledky OLAFu, konzistentný posun za tie roky, a ďalšia vec, ktorá vyplýva zo správy a zo skúseností našich aktivít je tá, že te, ten najznepokojujúcejší trend e, je zvýšený počet cezhraničných zložitých zločinov. Národné, aktiv, e, národné orgány A ďalšia myšlienka sú, sú tie limity e, toho právneho, tých právnych možností, ktoré máme, ktoré nám bránia byť efektívnejší vo vyšetrovaniach. Pripomínam vám, že OLAF nemá priamy prístup k bankovým informáciám. Pre nás je to zložité dovršiť finančné vyšetrovania svetkovia len dobrovoľne svedčia OLAFu a právny základ spojený s aktivitami OLAFu v českých krajinách vedie e, k tomu, že je to veľmi, veľmi zastaralé a veľmi e, neohrabané vyšetrovanie. Podvody naopak e, majú čoraz viac európsky, celoeurópsky rozmer a Potrebujeme teda silnú európsku uh, uh, inštanciu, ktorá bude schopná nielen vyšetrovať, ale aj stíhať. A to bude nezávislý európsky prokurátor. o to ale viete, pretože tento výbor sa touto dôležitou témou často zaoberá. Tým uzatváram túto prezentáciu a som pripravený zodpovedať vaše prípadné otázky. Ďakujeme za veľmi zaujímavú správu a tie dobré správy, ktoré sú až také dobré, že vzhľadom na zvýšenie efektivity e, vystávajú otázky. Dám slovo pani spravodajkyni Pitera, ktorá má teraz slovo. Nech sa páči. Ďakujem. Prvý by som chcela poďakovať za túto správu. Je to už 16. E, správa. Takže naozaj to, to môžeme už porovnávať a hodnotiť. Chcela by som vyjadriť pochybnosti a požiadala o e, dopresnenie určitých tém. V každej z posledných výročných správ máme informácie, že sa podarilo znížiť počet e, nevyriešených záležitostí. Ak teda tak dlho OLAF znižuje počet nevybavených e, záležitostí, chcela by som vedieť, koľko ešte nevybavených otázok zostáva k došetreniu a ako dlho rátate s tým, že, kde, že teda vlastne kedy budú časovo doriešené. A ešte ďalšia otázka. Vo výročnej správe sú informácie o tom, že v roku 2015 sa znova podarilo znížiť e, čas vyšetrovania. V kapitole 8 až 9 na strane 16 hovoríte, že sa to skrátilo, ale, ale e, čas tej e, vyšetrovacej fázy 4 roky rastie a teraz už je to pre každú správu dlhšie o 1,5 mesiaca a, a u uzavretých vecí až 3 mesiace. Čo im je teda dané toto predloženie, sa pýtam. Ďalej. Až 1223 správ z 1442 podaní bolo zamietnutých vo fázi selekcie. Prečo je tu taký veľký počet podaní. E, odmietnutí sú podania, ktoré boli odmietnuté vzhľadom k prekročeniu časového limitu k započatiu tých dvoch mesiacov. V roku 2014 dohozorný e, výbor LAFU zdôraznil, že dôveryhodnosť a kompletnosť informácií nemohla byť dostatočne využitá výberčími, pretože je tu dvojmesačné e, časové obdobie. To bol vlastne aj cieľ v rámci manažerského plánu, takže môže nám OLAF povedať, ako sa tieto zamietnuté prípady majú hodnotiť a prečo boli zamietnuté, ako sa vlastne klasifikujú. A strana 18 tejto výročnej správy tam čítame, že v roku 2015 Najväčší počet cigariet bolo zadržaný v rámci dejín. 619 miliónov bolo takýmto spôsobom zadržaných. A takisto sme tu mali aj koordinačné prípady a mali sme tu takisto aj externé vyšetrovania a takisto tu bol nárast pokiaľ ide o tie zadržané cigarety. Išlo to zo 160 miliónov na 620 miliónov. Takže mohlo by byť podané nejaké vysvetlenie, prečo takéto veľké rozdiely tu máme? Že či ide o jedin, nejakú jednorazovú situáciu, alebo či to je nejaký trend. pokiaľ ide o stranu 21, tam čítame, že Európsky ombudsman otvoril tri prípady v súvislosti s činnosťou OLAFu. Pokiaľ ide o rok 2015, jeden, rok, jeden prípad bol uzatvorený v roku 2015, ale nemáme žiadne informácie o tom, koľko prípadov v roku 2015 bolo uzatvorených zo strany ombudsmana a aké výsledky sme tu mali. Takže potrebujeme tieto chýbajúce výsledky. A v roku 2015 sme takisto mali problém. Olaf podpísal zmluvu o spolupráci, pokiaľ ide o správu s takými krajinami ako Senegal a ďalšie a 2015 členské štáty OLAFu dali k dispozícii 65 informácií ohľadne prípadov podozrenia na pod- korupciu. Ako vidíte v tejto správe, tieto informácie sú veľmi potrebné, ale sú to v podstate čo do počtu málo prípadov od reformy. To znamená, polovica týchto, je to polovica prípadov v porovnaní s obdobím roku 2012. Tam sme mali 115 prípadov je nejaký dôvod, prečo máme teraz menej informácií k dispozícii. Analizoval to OLAF. A ďalší problém, pokiaľ ide o spoluprácu s OLAFa s dohľadným výborom. Tento výbor bol zriadený na to, aby sa hodnotili vyšetrenia zo strany OLAFu A pokiaľ ide o článok 15 odsek A nariadenia ohľadne OLAFu, tam je to takto ukotvené. Tento výbor má tú situáciu monitorovať v rámci oblasti záruk postupov a pokiaľ ide takisto o dĺžku vyšetrovania už pár rokov, to znamená od roku 2012, tento dohľadný výbor sa sťažuje, že dostáva málo informácií k jednotlivým vyšetreniam. Uvádza sa, že iba náhodné prípady takýmto spôsobom boli analyzované. Napríklad pokiaľ ide prístup k informáciám, tento sa zhoršil. To znamená, povinnosti tohto dohľadného výboru neboli splnené alebo nemohli byť splnené a vyšetrovacie výsledky nemohli byť overené. To znamená, prečo tieto informácie sú takto selektívne zasielané výboru, dohľadnému výboru. A takisto tento spomínaný výbor sa stiažuje, že iba 9 z 15 odporúčení z roku 2012 až 2014 boli skutočne implementované. OLAF uvádza, že to bolo iba 45 odporúčaní. To znamená, prečo sú tu takéto rozdiely? Sekretariát dohľadného výboru funguje podľa článku 15 odsek 18 nariadenia o OLAFE a tento sekretariát koordinuje týmto dohľadným výborom túto situáciu, ale práca sekretariátu je podriadená generálnemu riaditeľovi Olafovi. Olafu. Takže je tu záujem, je tu konflikt záujmov Máme tu takisto prípad, ktorý tu ešte z roku 2012 a tam sa vlastne zamestnanci v sekretariátu vyjadrili, že dostali rozporúplné informácie, respektíve nariadenia a podľa spozmeneného nariadenia z roku 2013, pokiaľ ide o OLAF, tam sekretariát zo strany Európskej komisie je vedený a nie zo strany OLAFu. Takže finančné prostriedky zo strany sekretariátu, pokiaľ ide o dohľadný výbor, sú vyňaté z kapitoly dohľadu a tento návrh bol v podstate v rámci medziinstitucionálnych rokovaní rozpracovaný a dnes bude k tomu aj hlasovanie v rámci nášho výboru. To znamená, čo si vy myslíte o tomto riešení a ako by mala prebiehať spolupráca OLAFu a dohľadného výboru, ako táto spolupráca by mohla byť posilnená, zlepšená a ďalej, koľko prípadov už bolo uzatvorených, koľko odporúčaní bolo takýmto spôsobom posunutých ďalej a prečo správa OLAF sa k tomu nevenuje. V rámci roku 2015 47% všetkých prípadov z národných štátov bolo predmetom súdnych konaní. Je tento malý počet zapričinený alebo vysvetliteľný iba z toho dôvodu, že bolo málo dôkazov a prečo 53 prípadov bolo zamietnutých. Ďalej, to je vlastne takmer všetko, čo som chcela povedať a musíme veľmi dobre vysvetliť, prečo niektoré prípady zo strany prečo niektoré prípady sú takýmto spôsobom zamietané. A potrebujeme takisto vysvetlenie, pokiaľ ide o uplatenie finančných prostriedkov. Na to potrebujeme nejaké informácie, pokiaľ ide o tému účinnosti a rýchleho vybavovania týchto vyšetrení, prešetrovania a takisto aj pokiaľ ide o spoluprácu s týmto dohľadným výborom, ako som už povedala, takisto potrebujeme informácie o koordinovaných postupoch ktoré vlastne z strany národných, vý, národných úradov sú prešetrované. Takisto potrebujeme aj informácie, pokiaľ ide o účinnosť odporúčaní zo strany OLAFu. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán generálny rejiteľ. Veľké množstvo otázok. Neviem, či ešte tu budú nejaké konkrétne otázky, ak nebudete môcť reagovať teraz na všetko. Ústne samozrejme môžete to potom aj písomne, takže dostanete slovo, nech sa páči. Posso parlare in italiano? Sì. Posso hovoriť aj po taliansky? Dobre, tak aspoň vynimočne 10 otázok dokopy. Takže pozrieme sa na to podľa poradia, tak ako tie otázky odzneli. Tie prípady, ktoré sa tu vlečú, tu nie je žiadna definícia toho, čo sa omeškalo a ako dlho majú veci trvať. Máme tu indikátor, ukazovateľ a ten je konkrétne taký, že pokiaľ ide o dĺžku takéhoto vyšetrovania na, stran- na strane 15, tam sa hovorí o percentuálnom vyjadrení, vyšetrovaní, ktoré boli zahájené a ktoré trvali viac než 20 mesiacov. Priemerná dĺžka, ako vidíte, je 18 až 19 mesiacov, to je priemerná dĺžka takéhoto vyšetrovania. A mikrofón funguje? Už to počujete lepšie teraz? Takže Máme priemernú dĺžku, ktorú, ako som povedal, je 18-17 mesiacov, ale takisto, aby som odpovedal aj na konkrétnu otázku pani spravodajkyne, takto percento vyšetrovaní, ktoré ešte neboli ukončené a ktoré vlastne trvajú viac ako 20 mesiacov, ako to tam vidíte, máme dokonca aj 8 rokov, tam vidíte. A vlastne v skutočnosti je to minimum, to historické minimum, ktoré sme doposiaľ dosiahli, to iba 22% vyšetrovaní, ktoré trvali viac než 22 mesiacov, pokým predtým, predtým, než vlastne prebehla takáto reorganizácia, tak to bolo 36 mesiacov, 41 mesiacov a teraz je to menej po tej reorganizácii dokonca na konci minulého roka to bolo 22 To znamená, že pokým to trvá viac ako 20 mesiacov, tak sa dá povedať, že sa to vlečie, ale my nemáme nejakú lehotu, pokiaľ ide uzavretie vyšetrovanie. To nie. Ak je treba 3 roky, tak budeme vyšetrovať 3 roky. Ak je treba 4 roky, tak vyšetrujeme 4 roky. Niektoré vyšetrovania zahrňajú aj tretie krajiny, ale vlastne podľa charakteru sú to komplikované veci a vyžadujú si určitý čas. A preto ja chcem povedať, že ako vidíte, to omeškanie, ktoré tu máme, je na tej najnižšej možnej miere v celej histórii OLAFu. A opakujem, že Vlastne sme momentálne v dobrej forme, keď je to tých 20 mesiacov. A ďalšia otázka, že či sa skrátila tá doba na vyšetrovanie. Nie. Teraz je to v podstate dlhšie. My sme povedali, že po reorganizácii, keď to porovnáme s tými období, s tým obdobím pred reorganizáciou, tak došlo k zníženiu o 40%, ako vidíte. To znamená, je tam celá rada údajov veľmi transparentných, ktoré to reflektujú a tá vyšetrovacia fáza v minulom roku, ak to porovnáme s predchádzajúcim rokom, tak táto sa predlžila o 15 dní a teraz je to už iba 10,7 mesiaca to znamená, asi 17 dní sa to zmenilo. To znamená, to nás momentálne nemusí nejako znepokojovať, pretože sa zlepšila tá fáza pred vyšetrovaním, to znamená predtým, než sa začnú vyšetrovať tieto kauzy. To neznamená, že by sme každý rok mali byť na tom lepšie ako predchádzajúci rok bude dobre, ak sa nám podarí zachovať tú istú výkonnosť ako aj predtým. nejde to predsa o súťaž, že budeme súťažiť o to, že každý rok máme byť lepší a lepší, ale musíme si uvedomiť, že máme menej zdrojov. Prečo tam máme toľko uzatvorenia prípadov? Možno tu je nejaké veľké nepochopenie, ja to vysvetlím, prečo tu teda máme tých tzv. ukončení prípadov vidíte, že v posledných rokoch ide o konštantnú situáciu, to znamená, dostaneme napríklad 100 podnetov anonymných, alebo od inštitúcií a my odložíme 75 až 80 týchto prípadov. Prečo? Prečo toľkoto prípadov takýmto spôsobom odložíme? Máme tu článok 15 nariadenia, ktoré hovorí o kompetencii, o našich kompetenciách. Musíme zobrať do úvahy, že či máme dostatočné indície, dôvodné podozrenia a musíme zobrať do úvahy efektívne využívanie, to znamená princíp proporcionality a subsidiarity. To je dôvod, prečo odkl- od- odkladáme tieto záležitosti. A ten ukazovateľ nie je preukázateľný. 70 až 80 podnetov sa odkladá a vlastne tie čísla sú konštantné za posledné roky sa to takmer zdvojnásobilo v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. To znamená, teraz robíme viac vyšetrovaní, vyšetrujeme viac kaos ako predtým. A tu je veľké nepochopenie. Ja neviem, že či to je správne povedané, tak ako to povedala pani spravodákňa, pokiaľ je ten dozorný dohľadný vyšetrovací výbor? Ak áno, tak potom by to bolo veľký pokrok zo strany tohto výboru. My nemáme žiadnu lehotu, nejaké dva mesiace, že dokedy musíme dokončiť nejakú selekciu alebo výbor. Ak, výber. Ak dostaneme nejaký podnet, tak potrebujeme nejakých 15 dní. Ak máme 15 dní, ktoré potrebujeme, tak to vyšetrujeme 15 dní. Ak potrebujeme 4 mesiace, tak to robíme 4 mesiace. Due mesi il direttore generale prende una decisione, abbiamo qua i dati recenti, prende una decisione. Treba povedať, že eh, eh, gro, eh, rozhodnutie sa robí do dvoch mesiacov. V 2016 tomu bolo 95% v priemere, to trvá 6 týždňov, teda mesiac a pol a v 5% prípadov e, potrebujeme viac ako 2 mesiace a tak to robíme. Čiže ne, nechceme sa uponahľať pri rozhodovaní a nie iba o odmietnutie prijatia ku konaniu, pretože už uplynuli dva mesiace a treba sa rozhodnúť. Ak pri rozhodovaní potrebujeme viac ako dva mesiace, mm, berieme viac času. E, štvrtá otázka. Cigarety. Prečo? Prečo e, zaistujeme menej cigariet pri e, spoločných e, e, operáciách s colnicou. Totiž takéto operácie realizujeme rok čo rok v spolupráci s colnou správou a nie týka sa to iba cigariet, ale aj falzifikátov. Takisto prešetrujeme prípady podvodu v súvislosti s nezaplatením clá bojujeme e, s pašovaním cigariet. A to sa odzrkadľuje v tomto naroste e, počas ostatných e, rokov, ale šetrenia organizácie OLAF počas uplynulých rokov boli na konštantnej úrovni a to sa odzrkadľuje aj v počte zistených cigariet. Otázka ombudsmana my sme prešetrili e, e, všetky tieto prípady. E, dúfam, že pani spravodajkynia a ostatní poslanci si to všimli. Tento pomerne malý počet prípadov v súvislosti s ombudsmanom. Tu sme mali 483 šetrení 400-500 e, šetrení máme otvorených rok čo rok a z, e, zo 400 e, dva prípady sa skončili e, v kancelárii ombudsmana. Možno, že dva alebo tri. A, a v jednom prípade ombudsmanka sa rozhodla v náš prospech, a napokon to nie je nevyhnutné, aby ombudsmanka sa rozhodla e, v prospech jednej alebo druhej strany. V jednom prípade nám povedali, že nemusíme nič konať a v druhom prípade rozhodnutie ešte nepadlo. Zatiaľ nemáme informácie o ďalších prípadoch, ktoré e, rieši ombudsmanka. E, pokiaľ vieme, e, žiadne iné prípady nie sú a v každom prípade ombudsmanka to zverejní na svojej web stránke a mali by sme o tom vedieť. Takže Hm, pokiaľ viem, žiadne ďalšie takéto prípady, ešte neuzatvorené prípady, e, ombudsmanka e, vo svojej agende nemá. Prečo sme uzavreli dohodu s, e, s ostatnými krajinami? Máme dohodu o správnej spolupráci s jednotlivými štátmi. Máme takéto dohody s príslušnými orgánmi tej ktorej krajiny so Senegálom, Angolou, s ktorými ďalšími. s úradom generálneho inšpektora eh, Angola, eh, protikorupčným strediskom Moldovy a príslušným orgánom v Uzavreli sme takéto dohody, pretože ide o krajiny, s ktorými už máme rozbehnutú spoluprácu a pre nás je užitočné mať takéto dohody s tretimi štátmi, e, než s členskými štátmi únie, pretože príslušné orgány členských štátov ani nepotrebujú takúto dohodu administratívnej spolupráci. Avšak ak chceme e, spolupracovať s príslušnými orgánmi tretich štátov, takúto dohodu potrebujeme. E, ako príklad, uvediem Národný protikorupčný úrad Ukrajiny. Ak chceme e, realizovať šetrenia e, na Ukrajine za použitie európskych zdrojov, nestačí to e, zaslať formou prílohy k asociačnej zmluve. Musíme mať partnera v teréne a potom potrebujeme aj dohodu o administratívnej spolupráci. Krajiny ako je Angola, prípadne úrady v krajinách ako je Angola, Senegále a Moldavsku, kde sa vynakladajú prostriedky únie a kde máme e, právomoc e, robiť nejaké šetrenie. Avšak nemôžeme to robiť samostatne, potrebujeme mať lokálneho partnera a OLAF sa snaží nájsť takýchto partnerov v uvedených štátoch. S tým, aby sme mohli realizovať šetrenie informácie od členských štátov, že ich počet e, klesa. E, ja to tak nevnímam. E, poprosím svojich spolupracovníkov, aby mi pomohli. Calcolato, solo da quest'anno abbiamo evidenziato le... Iba tohto roku sme posudzovali informácie v OLAFe zaslané členskými štátmi a počet e, sa znižil z 92 na 65. E, neviem to vysvetliť, treba sa opýtať členských štátov, možno, že vám poskytnú rôzne vysvetlenia dostatočne presvedčivé, ale treba to analyzovať individuálne. Ale e, opakujem, členské štáty nie sú povinné poskytovať nám informácie. Príslušné úrady členských štátov musia riešiť podvody a prípade korupcie, e, predovšetkým samostatne na základe princípu subsidiarity a určité prípady postupujú nám v prípade e, cezhraničného prvka, alebo ak nedokážu si s tým poradiť samostatne, tak sa uplatňuje princíp subsidiarity v Európe. Treba povedať, že nie všetky e, orgány všetkých členských štátov E, e, e, rovnako náčenie postupujú takéto prípady na OLAF. pretože napríklad v niektorých prípadoch finančné dopady našich šetrení sa ukazujú ako účinnejšie v porovnaní s členskými štátmi. To znamená, že prípad, ktoré prešetíme my, môže znamenať návrat získanie späť prostriedkov Európskej únie. Otázka dozorovacieho výboru. Tam má e, viaceré aspekty, budem sa snažiť byť stručný, možno, že budem politicky nekorektný, ale ak mi poviete, že dozorujúci výbor nemá dostatočný prístup k potrebným informáciám, toto sú hlúposti. Vyslovene toto je hlúposť. Nezáleží na tom, e, čo kto povie, ale čísla sú veľavravné a sú obsahnuté v správe a vidíme tu obrovský, e, e, e, obrovské množstvo informácie, či už všeobecných. To znamená, že to sú stovky prípadov, stovky správ, 622 správ o prípadoch, ktoré trvajú viac ako 12 mesiacov, sú tu naše odporúčania a podobne. Spomínam iba dva prípady e, obsiahnuté v správe, kde sme e, nedostali e, prístup ku konkrétnym prípadom a to bolo buď tým, že to neumožňovala legislatíva, a možno, že budem to chcieť robiť, ale keď nám bráni zákon, nemôžem to robiť takisto, ak tomu bráni dohoda. My sme poskytli všetky informácie e, na základe e, pracovnej e, zmluvy podpísanej s dozorujúcim výborom a 100% sa tohto držíme. Uplatňujeme to presne do poslednej litery. Ak sa vám to nepozdáva, treba to zmeniť môžeme sa dohodnúť s predsedom dozorujúceho výboru s tým, aby informácie sa poskytovali bezprostredne, bez toho, aby sa mali vyžadovať. E, to by sa mohlo robiť elektronicky. E, predseda výboru e, rokoval o tom s predstaviteľom komisie a kolegium E, väčšinou sa rozhodlo, že nie. E, v samotnej správe to nebolo nejako odzrkadlené, ale bol som, tom, bol som tam prítomný, viem, ako to dopadlo. To znamená, že všetky čísla, ktoré poskytujeme e, v zmysle zákona a v zmysle dohody, toto je všetko upravené. E, pokiaľ by sme e, to mohli zmeniť, to zmeníme, ale to nedokážeme. A myslím si, že dozorujúci výbor nemá právo sa stiažovať. E, Oznila tu otázka ohľadom stretu záujmov. Aký stret záujmov, pokiaľ ide o sekretariát dozorujúceho výboru? 883 sa hovorí, že sekretariat e, poskytne OLAF. Ja som to sám e, nenariadil takýmto spôsobom, ale e, takto je to upravené od roku 1999. Ak to chcete zmeniť, nemám námietky, nech sa páči, zrušte to. Ak vám na tom záleží, vy môžete vyriešiť otázku sekretariáta ja e, mám sekretariat Olaf to má, pretože je to v zmysle nariadenia a platí to od roku 1991. Dozorujúci výbor spomína potenciálny stred záujmu. Nie skutočný, ale potenciálny stred záujmu, pretože pokiaľ by došlo k takémuto stretu záujmu, potom by sme sa mohli k tomuto vyjadriť. Ale možný stred záujmu, to je len otázka imidžu. Ak to chcete presunúť inde, nech sa páči. Ja neviem, čom e, tkvie problém. E, ak si myslíte, že to je len otázka public relations, nech sa páči. E, otázka rozpočtu je v posobnosti výboru pre rozpočet. Ja nevidím v tom žiadny problém tiež. Tento výbor pardon, e, ten, táto inštitúcia e, od roku 1999 minia viac, ako e, jej je pridelené. Vždy si s tým poradíme. Takže nevidím, v čom je problém. Nemal by sa chváliť, ale keďže sa o tom hovorilo v minulosti bez mojej prítomnosti, hovorilo sa o mne, musím povedať, že jediný raz, keď sme nesplnili rozpočet. E, e, e, to bolo na základe veľmi zdvorilého lista po rozhovore s predsedom dozorovacieho výboru a tam bolo napísané, že v zmysli požiadavky člena dozorovacieho výboru, ktorý spomenul neslychaný počet požiadaviek, že e, sme vraj e, prekročili rozpočet, ale e, po tomto liste člen dozorovacieho výboru stiahol svoju stiažnosť. To je pán Stás. Predpokladám, že máte kopiu príslušného listu. Už som poukázal na to aj prostredníctvom otázok Ehm, tam bolo e, e, e, viacero otázky od členov dozorovacieho výboru a museli sme na to reagovať a iba na základe toho sme prekročili rozpočet. Vždy som sa snažil o spoluprácu a nikdy sme predtým neprekročili rozpočet a bol by som rád, keby sme o tom nemuseli hovoriť, ale mali by sme hovoriť o dôležitejších veciach, ako je mm, podvod v Európe. Ospravedlňujem sa, pani predsednička, ešte jedna dôležitá posledná otázka. Prečo 47% prípadov sa uzatvára? prípadne prečo sa 47 eh, mm, odporúčaní sa nerealizuje. Už som o tom hovoril. Eh, výsledky sú eh, podstatne komplikovanejšie vo vzťahu k všetkým justičným orgánom Európy, ale domnievam sa, že do konca roka budeme môcť eh, rozanalizovať všetky prípady, kde justičné eh, orgány eh, odmietli konať na základe našich odporúčaní. Chceme pochopiť, prečo tak učinili a kto je za to zodpovedný, OLAF alebo členský štát. Domnievam sa, že dozorujúci výbor už začal e, pripravovať e, stanovisko, e, obdržal obrovský počet veľmi citlivých údajov od nás. Napokon hovoríme o vyšetrení, o súdnom konaní. Tento výbor pracuje už niekoľko mesiacov a predpokladám, že príde s nejakým stanoviskom. Záverom by som chcel ešte reagovať na pochybnosti e, pani spravodajkyne ohľadom toho, e, e, ako sa nakladá s našimi odporúčaniami v dozorujúcom výbore. Viac ako pred rokom sme požiadali dozorovací výbor, aby reagoval na neopodstatnené obvinenie anonimné obvinenie e, z januára minulého roka. Požiadali sme dozorujúci výbor, aby to prešetril. E, výbor e, menoval spravodajcu. Poskytli sme viac ako pred rokom obrovské penzum údajov. Dozorujúci výbor to prešetruje, ale ešte zatiaľ sme nedostali žiadne E, reakciu kolega Dion, teraz vystupujú e, členovia výboru. Ik, uh... E, Ďakujem pekne, pani predsednička. Zdá sa, že dnes môžeme oslavovať na základe e, správy e, OLAF. Zdá sa, že všetko je e, vynikajúce. Členské štáty skvelo e, realizujú odporúčania a Zdá sa, že odporúčania a šetrenia OLAFu sú mimoriadne efektívne. E, e, veľmi nás tešia e, takéto závery. Zdá sa, že nepotrebujeme úrad Európskeho prokurátora alebo Európskeho prokurátora, pretože všetko prebieha veľmi dobre z hľadiska ochrany finančných zájmov únie. Ale ak sa pozrieme na tabuľky, a porovnáme e, odporúčanie OLAFu a e, e, finančný vplyv pri počínaní si členských štátov pri boji s rôznymi prechmatmi, to nevyzerá až tak rúžovo. Je škoda, že správe sa uplatňuje nová metodológia. Zdá sa, že správa z roku 2014 bola veľmi zaujímavá, pretože informovala nás o stave šetrení, hovorila o tom, prečo členské štáty nerealizujú odporúčanie OLAFu a rád by som videl takéto e, informácie v súčasnej správe. V predchádzajúcej správe sme videli, v čom spočívajú problémy a, a zda tabuľka, ktorú tu máme, nie je až taká nutná. Mali by sme pokračovať v tom, čo sme mali v minulosti. Keď sme videli a vedeli, čo sa deje, e, videli sme, že viaceré prípady súdy odmietli, e, e, vedeli sme prečo a vedeli sme, čo všetko na to hovoria členské štáty. Mali sme vtedy podstatne viac informácií. A potrebujeme e, viac informácií, nielen e, komparatívnu tabuľku. A ešte ďalšia vec. V tejto správe e, som očakával viedrenia k tomu, ako to bude vyzerať v budúcnosti, čo sa zmení. Či už Olaf niečo urobil so svojimi výsledkami E, potrebujem viac, e, ako ste sa dohodli s e, radou, ako to bude vyzerať, pokiaľ ide o spoluprácu s Európskym úradom Európskeho prokurátora, ako sa na to pripravuje OLAF. Máme nejaké informácie o zhabených cigaretách, o tom sme podrobne hovorili v parlamente. A parlament sa vyjadril proti predlženiu dohôd najmä s výrobcami cigariet. A myslím si, že to je dôležité rozhodnutie pre OLAF a domnievam sa, že mali by ste sa na to pripravovať. Takisto e, bol by som rád, keby to bolo obsiahnuté aj v samotnej správe. Po tretie, e, v správe o činnosti dozorujúceho výboru e, spomínate IPP, politické vyšetrovacie priority o tom, ako sa to vyvíjalo. Je to veľmi dôležité, najmä vzhľadom na kritické poznámky na adresu e, OLAFu. E, avšak uvítal by som viac informácií o tom v, v správe, e, viac o prioritách, o tom, čo sa deje v OLAFe, aj z hľadiska budúceho vývoju. V správe za rok 2015 máme osobitnú tabuľku o pracovníkoch Veľmi na mňa zapôsobilo, že v OLAFe pracuje veľmi veľa Talianov a Belgičanov a bolo by dobré mať obdobnú tabuľku, ktorá by nám umožnila e, porovnávať e, e, nerealizované odporúčanie s prehľadnutím na národnú štruktúru tohto, tohto orgánu pripravujem e, správu o ochrane oznamovateľov o e, konaní proti finančným zájmom Európskej únie. Má OLAF nejaké skúsenosti s takýmito oznamovateľmi? Či potrebujú osobitnú ochranu? Ako ďalší vystupí kolega. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Viem, že Taliančina je veľmi e, jazyk s veľkým výrazivom, ale domnievam sa, že je to príliš veľa emócií v rozprave o finančnej kontroli. V roku 2015 ste uzavreli 305 vyšetrení, je to pôsobivé, ale aj predtým sme mali pôsobivé číslo. Neviem, či je to jediné kritérium kvality práce podľa OLAFu 885 miliónov sa nenáležitým spôsobom e, e, vynaložila a 24 miliónov súviselo s projektmi z, e, z oblasti sociálnej a infraštruktúry. Musím povedať, že chýbam dochádza, keď členské štáty absorbujú prostriedky únie. Súvisí to s byrokraciou, neúčinnými pravidlami. Vo väčšine prípadov ide o správne chyby a nemusí ísť o podvod avšak vplyv na médiá je veľmi odlišný. Čo chcem povedať? Myslím si, že mali by e, e, e, e viac spolupracovať s dozorujúcim e, výborom a komisiou a nepochybne potrebujeme mať jasnejšiu predstavu o ich činnosti. Bulharsko, Chorvátsko, Slovensko a Maďarsko e, boli krajinami s najväčším počtom e, tvrdení o podvode. Ale chcel by som podotknúť, že šetrenia e, OLAFu v Bulharsko a Rumunsku súviselo s špeciálnym prístupovým programom pre poľnohospodárstvo a vidiecký rozvoj v roku 2008 a iste pochopíte, že títo údaje nie sú relevantné z hľadiska súčasného stavu, ale keď sa zverejňujú e, teraz, ťažko sa vysvetľuje niečo, čo sa stalo pred 8 rokmi. E, ja som študoval na univerzite, na právnej fakulte a tam nás učili, že e, spravodlivosť, ktorá sa neudelí včas, nie je spravodlivosťou. A takisto chcem podoknúť, že spravodlivosť je hodnotná iba E, vtedy, keď sa zistuje včas a neviem, a ako môžu byť užitočné odporúčania e, trvaním, e, ktoré pochádzajú z 50 rokov. Lípite. Slovo má kolega Vali. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Chcem poďakovať Olafu za správu. Plný podrobností, štatistík, veľmi zaujímavá správa. sú tu jednotlivé nezrovnalosti a výbor by sa mal viac venovať tejto téme. Chápem, že sú tu politické problémy medzi e, Olafom a týmto výborom. Máme tu e, množstvo podvodov a nezrovnalostí, ktoré v roku 2015 boli zistené. Prekvapuje ma, že je tu takéto vysoké percento neuplatnenia e, odporúčaní zo strany členských krajín. Pre mňa je to tak, že jednoducho teraz, keď je tu viac podvodov a nezrovnalostí v členských krajinách, pretože tu existujú kontrolné orgány, ktoré majú na starosti konkrétne politiky v členských krajinách a to znamená, že sa nepreveruje to, čo by sa malo. Napríklad veľmi obskúrne výberové konania. E, e, e, Často sú voči určitým stranám veľmi zhovievaví voči stranám participujúcim v danom procese. Mali by sme predovšetkým poukázať prstom na európske vlády asi ako to vyzerá, je to v ich záujme, aby ten systém nebol transparentný. Asi im to vyhovuje, je to v ich záujme. Aby riešili tie škody. Dotýka sa to predsa prostriedkov daňových poplatníkov. občania predsa chcú, aby čerpanie fondov bolo trans- transparentné, hlavne pokiaľ ide o štrukturálne fondy, kde ide o zamestnanosť, rozvoj, rozvoj vidieka a tak ďalej. To všetko sú fondy súdržnosti a nie, že by tu dochádzalo e, k obskúrnym pokrok, e, postupom klientovizmu, e, konfliktu záujmov. Článok 15 nariadenia sa týka započatia a uzatvárania vyšetrovania a tu je asi problém, pretože 75 až 80 e, sa odloží týchto prípadov. K tomuto číslu by som chcel pochopiť, či existujú vlastne nejaké politické tlaky, ktoré by sa vyvíjali. Som tu dva roky a kladol som priebežne e, rôzne otázky, naďalej ich klásť budem, predovšetkým pokiaľ ide o projekty infraštruktúrálne, ktoré sa týkajú napríklad to spojenie Turín-Lyon, Často sa to zamietlo pod stôl. Máme veľké pochybnosti týkajúce sa netransparentných vlád pri týchto projektoch. Všetko je asi dôvodom určitého politického tlaku. Sú tu celkom legitívne pohybnosti, pretože určité vlády v Taliansku, Francúzsku majú veľké problémy s poskytovaním informácií a transparentnosti. Pokiaľ ide o nátlaky, Nám ide o financovanie týchto projektov a nezískali sme informácie ani od komisie, ani od Talianska, ani od Francúzska, ani cez OLAF. Takže jednoducho sa tu ako európsky občan a poslanec touto cestou pýtam. Chcel by som tieto informácie. A predovšetkým je potrebné siahnuť si, eh, pozrieť sa do svedomia eh, členských krajín, aby boli transparentnejšie pri spravovaní fondov, pri výberových konaniach. A je tiež potom potrebné, aby sme prípade e, takom, že tie situácie sa e, neriešia, poukázať na OLAF, pretože e, to by mala byť lepšia spolupráca, lepšia výmena informácií. Všetko sa nerieši. bolo by dobré hovoriť o tých podvodoch týkajúcich sa Eh, organizovaného zločinu. Ja som tu k tomu nič nenašiel. Viem, že v Európe existujú. Vlastne neexistujú informácie. My v Taliansku eh, máme veľké skúsenosti z boja proti tejto zločinnosti a mňa by zaujímali práve štatistiky i určite ďalších kolegov by zaujímalo, ako je to s organizovaným zločinom Ide o to, že vlády nie sú schopné efektívne prijímať e, predpisy. Pani kolegyňa Aleal Sender. E, ďakujem. Nuž. My sme v správe videli množstvo informácií a aj v prezentácii pán riaditeľ Olafu zdôraznil mnohé veci. Ja mu ďakujem. Ďakujem vám teda Kolegovia sa stiažujú. Vždy sa tu dozvieme niečo nové a vždy sa v tej správe objavia nové veci, ktoré sú pre mňa veľmi zaujímavé. Ja často e, vlastne e, často vidím, že situácia je veľmi zúfala. Kolegovia to tu spomenuli, pretože Často v členských krajinách to neskončí pred súdom, nie je to potom problém OLAFu, a však e, prieťahov e, v riešení pred súdmi členských krajín a ja vám ďakujem za to, že v roku 2014 sa spustila štúdia a že sa snažíte pomôcť, aby bolo naozaj možné identifikovať dôvody, prečo niektoré členské krajiny a prečo členské krajiny nereagujú prečo sa zorganizujú a neprídu väčšinou. Ide o to, o, ako pristupujú k tomu orgány členskej krajiny, takže by bolo dobré mať komparatívnu tabuliku a dať im väčšiu motiváciu, poskytovať evidentnejšie e, podklady dáta. Treba vidieť, prečo, keď ide napríklad o národné fondy, tak príslušné súdne orgány majú väčšinou väčší záujem, než keď ide o európske fondy. To ich veľmi nezaujíma stíhať takéto veci. by, zaujíma, mňa by zaujímali dôvody, prečo neaplikujú tie odporúčania týkajúce sa európskych fondov. Aby sa súdne orgány vinovali aj týmto fondom a nielen tým národným. Ďakujem vám teda za túto novinku, za túto štúdiu. To je určite i dobrý dôvod, aby sme mali európskeho prokurátora a aby sme zlepšili túto činnosť. Možno je i na nás, na Európskom parlamente, aby sme zlepšili spoluprácu s národnými parlamentami a aby sme s nimi riešili tú otázku nedostatočného alebo respektíve priamo zlého zaobchádzania s európskymi fondami. I my by sme takto mohli zlepšiť situáciu. Viem tiež, že je zaujímavé identifikovať dopad, ktorý má teda ktorý majú tie otázky, ktoré alebo požiadavky OLAFu, ktoré majú na členské krajiny. Vidím, že tu požadujete európsky rozpočet, ktorý viete, že, tento, že Európsky parlament každoročne sa musí hádať o rozpočet, zachovať vôbec rozpočet. Je to veľký boj. A ja si myslím, že tieto vaše podklady nám môžu výrazne pomôcť, keď sa budeme spoločne dohadovať s radou. Ďalšia dôležitá téma sa týka tabaku. I ja podporujem ten, túto požiadavku, aby vždy, keď komisia bude rozhodovať, pretože o tom rozhoduje komisia, aby teda, aby zostalo dôležité to, ako potom OLAF nám bude môcť pomôcť, pretože my ako parlament apelujeme vždy na komisiu. Ide o to, aby sa nepredlžovali tie smluvy s, tabakovým priemyslom, aby... A tu by sme predsa nemali my premrhať e, situáciu, kedy by sme mohli zlepšiť efektivitu. Nie, aby zasa e, tabakové firmy zaplavili trh tými svojimi produktami. Rada by som, aby nám pomohli v tomto dialogu s komisiou. E, pripravili sme návrh, ako situáciu zmeniť, e, ale treba tiež e, pripraviť návrh novej dohody tak, aby sa neopakovala situácia negatívna na trhu, aby nedošlo k zaplaveniu trhu. Tiež vám ďakujem. A viem, že je to novinka a to je téma dopadu štrukturálnych fondov a polnohospodárských fondov je to historický boj našeho výboru, kde my bojujeme o implementáciu týchto fondov. Ide nám o to, aby to bolo riadne čerpanie, takže tá vaša tabuľka bude veľmi, je pre naši výbor veľmi zaujímavá. A ja by som bola rada, keby sme v budúcom roku mali k dispozícii to isté, rovnakú tabuľku k 7. programu alebo k programu Horizon 2020, e, pretože to sú veľké čiastky a nás by veľmi zaujímalo, ako sa plní, plnia tieto fondy. Podob, teda podobnú tabulku. A ďalšia téma, ktorú mám veľmi na srdci, v čase, keď, sme, keď sa predkladala správa do vzorného výboru, No už takto sú e, profesijné záruky, ktoré poskytnú osoby, do akej miery teda sú schopné, e, sú možnosti chrániť tie dáta. Mňa by teda zaujímali tieto dva aspekty a ja sa pýtam, ako riaditeľ OLAFu, ako vy ako budete schopní zabezpečiť ochranu údajov, pretože dozorný výbor neimplementoval tieto veci tak, ako sa požadovalo a ochrana procesných záruk, procesné záruky. Teda ja sa pýtam, aké, ako toto rozpočtové rozdelenie funkcií administratívnej v organizačnej štruktúre, ako by sa to malo oddeliť. A ja sa pýtam, ako nám budete e, zaručovať ochranu osobných údajov v OLAFe? Kolega Vogen. Ďakujem. Tiež chcem poďakovať pánu Kesslerovi za jeho vášnivú prezentáciu. Samozrejme, že vášnivejší bol, keď hovoril o dozornom e, výbore a treba si uvedomiť, že sme v procese vytvárania nového dozorného e, výboru. Všetci sme zvedaví, ako sa to vyvinie, či sa veci vlastne v budúcnosti zlepšia. O tom som však nechcel hovoriť. Chcem najprv hovoriť o čom si, čo je na 35. strane správy a týka sa Ukrajiny. Minu, e, ide o nedávnu delegáciu na Ukrajinu. Je tam množstvo obnívení, obvinení z korupcie, rôzne nové organizácie, ktoré sa vytvorili na e, riešenie tejto otázky. A jedna z vecí, ktorá e, nás zaujala, že EU poskytuje prostriedky pre určité, na určité projekty. Nie je ľahké e, identifikovať, ako sa vlastne tie prostriedky používajú vzhľadom na vojnu na východnej hranice je zložité povedať, ktoré konkrétne projekty sa riešia a potom ešte konkrétnejšie prostriedky, ktoré EÚ dáva vlastne centrálnemu rozpočtu Ukrajiny. Bolo ťažké určiť, či sa tie prostriedky použili na konkrétne projekty. Bolo by dobre zistiť, či sa prostriedky naozaj použili, ale ťažko to zistiť, keď to ide do spoločného rozpočtu. chcel som sa vás spýtať i k tomu, k tej novej organizácii, či nová organizačná štruktúra, či bude zahrňať myšlienku e, toho centrálneho rozpočtu, ako aj na e, špecifické projekty. E, ďalej som sa chcel spýtať na sumár na strane 3, kde hovoríte, že ste vykonali viac zisťovaní že čas vyšetrovaní sa skrátil, ale tu v tom e, sumáre sa tiež hovorí, že ste to dosiahli znížením počtu zamestnancov. Tak sa chcem spýtať, či máte pocit, či to dopadlo nejakým spôsobom, keďže sa znížil počet zamestnancov, či sa znížila e, kvalita vyšetrovania, pretože robili ste viac, musíte to robiť oveľa rýchlejšie, ale máte menej zamestnancov. Takže logická otázka je, či to malo dopad na kvalitu. A posledná otázka sa týka odporúčaní odporúčaní pre e, e, prokuratúry a na, znovu nadobnutia prostriedkov po e, vyšetrovania, ktoré prebehli, nie všetci sú veľmi spokojní s touto časťou postupu. Ako to vlastne riešite? Ak jednotlivci či organizácie majú, vás oslovia a odporúčate E, mali by ste pristúpiť e, buď e, k požadovaniu prostriedkov alebo tomu druhému postupu. Ako riešite s týmito sťažnosťami? Ja som sa tiež pridala k rečníkom na zozname. Mám poznámku k otázke, pokiaľ ide o dozorný orgán a prístup k dokumentom. Podľa mňa máme tu množstvo dokumentov a sťažujeme sa, že to nie sú tie správne Počet dokumentov e, sam o sebe nie je dôkazom toho, že sú v tom tie informácie, ktoré očakávame, ktoré by sme potrebovali. Ja by som odporúčala, aby i táto otázka sa preskúmala, či sa tu nedá čosi urobiť v tejto otázke, pretože ja sa domnievam, že skutočnosť, že dozorný orgán e, ma, tak dlho žaluje, že to nemôže nám byť jedno. Druhá vec, bolo by dobré, Keby sme tieto eh, oznámenia o úspešnosti, ten počet prípadov, keďže že sa to zdvojnásobilo, a pritom súčasne sa e, znížila tá fáza o 60 tie hlásenia úspešnosti, aby som vám to dopriala. Tieto hlásenia samé o sebe nie sú veľmi vieryhodné, keď sú není podložené údajmi. To, o tom hovoril, hovorila spravodajkyňa i pán Vogn. Ide o tú E, ide o tú kvalitu. Koľko prípadov e, boli uzavreté bez odporúčaní? Bolo, boli také a bolo by dobré, keby sme dostali doplňujúco ešte tento počet, pretože to súvisí i s kvalitou e, vyšetrovaní. A predtým sme mávali i štatistiku, či boli tie odporúčania finančnej povahy alebo pre, e, trestné stíhanie Jednoducho oznámte nám čosi, pokiaľ ide o kvalitu e, vyšetrovaní OLAFu. A pokiaľ ide o tie finančné odporúčania, mám tu otázku ďalšiu, doplňujúcu. Vy hovoríte 800-900 milióna pri tie odporúčania komisia, asi 200 e, tisíc stiahla späť, takže toto del, delta, to vaše odporúčania, e, skutočné aktivity komisie, ako si vy to vysvetľujete a preverujete túto otázku tých odporúčaní OLAFu? Je tu nejaký proces e, dosledovávania? A otázka po tom, čo sa e, deje s tými prípadmi OLAFu v štádiu vyšetrovania. Chceme zlepšiť nariadenie OLAFu v tejto otázke a zaviazať členské krajiny, aby tu mali výkazníctvo k OLAFu. Bolo by dobré, keby sme k tomu mali každoročne e, informácie, ako toto e, informovanie členských krajín sa zlepšuje. Hovorili ste o tých prípadoch, koľko sa dostane pred súdy zo strany členských štátov. Máme tu takisto štatistiky ohľadne tých ďalších prípadoch, pokiaľ ide o tie premlčania, pokiaľ ide o tie ťažkosti, pokiaľ ide o zber dôkazného materiálu. Bolo by dobre, ak by sme sa ešte mohli venovať aj týmto ďalším 5%, aby sme mohli tú mieru zvýšiť. Myslím si, že tie prípady, ktoré vlastne sa dostanú pred súd kvôli OLAFu, to sú dôležité prípady na to, aby sme mali pocit spravodlivosti, že to je zadosučinené. Takže ďalší rečník sa páči, teda pán riaditeľ. Ďakujem. Vzhľadom na to, že budem reagovať niektorým poslancom zároveň, tak začnem vlastne to poslednou témou. Pokiaľ ide o plnenie doporučení zo strany členských štátov, myslím, že o tom sme už vlastne hovorili a o tom vlastne hovoria všetci vo svojich otázkach, aj pán De Jong minulom roku napríklad hovoríte, že vás tá správa uspokojila. Aj tento rok by vás mala uspokojiť, pretože tá tabulka predchádzajúcej správe sa opakuje aj v tejto správe. No. Judicial recommendation. Eh, tá tabulka, to judicial recommendation, ako sa to nazýva, tak tam sme doplnili my ešte ďalšie informácie, ale zostane to, čo sa tam zostane tam to, čo sa vám tak veľmi páčilo. Tých 47%, áno, v tej písomnej verzii tam to vlastne nájdete popísané podľa jednotlivých členských štátov a v podstate ja nie som spokojný, keď sa ma pýtate, pokiaľ ide o to číslo tých 47% z tých našich doporučení, že to bolo splnené alebo nebolo. Ja si myslím, že by to malo byť oveľa viac, tak to je úplne jasné. Zahájili sme štúdiu už pred rokom a to, išlo, to bola taká štúdia, tak ako sa na to pýtala aj pani Gresle, ktorá sa vlastne pýtala nasledovné. Čo sa stane s tou polovicou, ktorá sa odloží ad acta, z akého dôvodu? Istotne, v jednotlivých 28 členských štátoch. Je to zhruba 170 kaos a zhruba 150 súdnych orgánov v jednotlivých štátoch. Tých sa to týka, to znamená 150 typov súdov. Sú tu rôzne zákony, rôzne predpisy v členských štátoch. Ja preto apelujem na vašu trpezlivosť. Aj my budeme robiť ďalšie štúdie ktoré budú istotne užitočné, presné a lepšie pochopíme dôvody, prečo členské štáty takto nedostatočne plnia naše doporúčania e, vo vzťahu k súdnym orgánom. Máme už parciálne údaje k dispozícii, nebudem vám teraz dávať iba nejaké kuse strohé údaje, ktoré sa týkajú iba niektorých kaos, Chceme mať kompletné štúdie a o tých potom budeme potom hovoriť. Uznávam, že je veľmi dôležité analyzovať tieto údaje, le persone facciano solo quel lavoro per mesi e contattare addirittura in alcuni casi i nostri funzionari per questo. Takže my samozrejme tieto analýzy sledujeme a veľmi často naši pracovníci museli dokonca ísť priamo do terénu, rozprávať sa so sudcami. To nie sú nejaké štatistiky, ktoré sa dajú vyťahnuť z počítača. Tu ide o to, že z akých dôvodov vlastne sa neplnili tieto naše odporúčania. Toto je iba prvý krok, pán Novák. Vy ste povedali, že sú to staré kauzy, že sú to prípady ešte z obdobia pred vstupom, to je pravda. My sme tam dali štatistiky, o všetkých prípadoch, týka sa to aj Sapardu, týka sa to Rumúnska, Bulharska a berieme do úvahy aj tie staré prípady a to je jednoducho údaj navyše. Pán Novák povedal, že 80 miliónov. Že to sa týka častokrát chýb. Nie, pán Novák. Ak by sme pozreli ďalšiu priesvitku, tak by som vám mohol ukázať, že sa to týka finančného dopadu. Finančný dopad, to uvidíte. Ehm Takže tu uvidíte, že vyšetrovanie v členských štátoch že sa takisto týka chýb, ale ako sa uvádza, podvodných alebo nepodvodných nezrovnalostí, ale vyšetrovanie sa týka podvodov a korupcie, preto tých 880 miliónov, kde Olaf doporučil, aby, tie, aby tu bolo nejaké spätné vymáhanie týchto čiastok, takže my sa venujeme podvodom a korupcii, takže to nie sú nejaké chyby. A ešte pán De Jong aj pani Gressle. Apelujem na to, že by sme mali mať štatistiky, aj ak som to správne pochopil, ktoré by sa týkali percenta vyšetrovania, ktoré sa uzatvoria tým, že Olaf predloží doporučenie. Áno, s tým nemám problém. V roku 2015 54% vyšetrovaní Olafu skončilo tak, že Olaf vydal doporučenie jedno alebo viacero. Nakoniec v roku 2005 bolo 46 bez doporučenia a v roku 2014 to bolo až 59 a väčšinou v predchádzajúcich rokoch, ako som povedal, tak to bolo 50 60 a my sme v týchto prípadoch nevydali doporučenie, takže bolo to bez doporučenia a to je veľmi zaujímavý údaj, myslím, ale to neznamená, že by vyšetrovanie Olafu skončilo bez doporučenia a že by to automaticky znamenalo, že to je neúspešné. To vôbec nie. My robíme vyšetrovania, vyšetrenia, vyšetrovania ktoré sú tu na to, aby sme vyhľadali dôkazy tak za, ako aj proti tomu vyšetrovanému subjektu. Ide nám o to, aby sme našli pravdu. Takže ide nám o to, že keď napríklad niekto niečo neurobil a my to uzatvoríme tak, že tu nedošlo k spáchaniu nejakého podvodu, tak to neznamená, že sme neboli neúspešní, veď keď niekto niečo nespravil, tak to nespravil. A ako som povedal, my v rámci toho percenta, ktoré som spomenul, my skončíme vyšetrovanie, ale opakujem, že 85% tých oznámení podnetov tie my odložíme, to znamená, nenasleduje tu žiadne vyšetrovanie my každý rok dostaneme zhruba 1400 až 1500 podnetov z najrôznejších zdrojov. To znamená, ide o podnety, o tom, že tu došlo k nejakým podvodom a potom 75% až 80% sa vlastne potom odloží. Na základe parametrov podľa článku 15, to znamená, buď sme nepríslušní, alebo tu nie sú dostatočné indície, potom je tu aj proporcionalita. A my vlastne zahájime zhruba 200 vyšetrovaní ročne, ,219 to bolo minulý rok a pred reorganizáciou sme to mali nejakých 130, takže každý rok toto zahájime a väčšinou 54%, respektíve 55% z týchto 200 vyšetrovaní vyústí k doporučeniu a potom to znamená doporučenie súdnym orgánom a väčšinou v polovici prípadov tých našich doporučení tie súdy ehm, skončí to tak, že tu je obžaloba, ktorú predloží prokurátor a niekedy to skončia obvinením, respektíve obžalobou. A možno tu bolo nejaké nedorozumenie. Vy ste povedali, že v našej správe uvádzame zhruba 870 miliónov, ktoré boli predmetom našich doporučení. Ale komisia by mohla My to opakujeme stále. E, v podstate sa to netýkalo vôbec tých našich 800 miliónov. Pretože pokiaľ ide o to vymáhanie týchto čiastok, to je procedúra, ktorá trvá celé roky. Takže viete, ako to v parlamente vyzerá, keď vymáhate nejaké čiastky od členov. A pri niektorých programoch sa začne vymáhať až potom, potom, čo ten program skončí. A niekedy až po tých 7 rokoch môžete vymáhať nejaké čiastky. Tu nie je nejaký vzťah medzi tým, čo sme my doporučili a čo, aby sa vymohlo. Takže Čím viac my doporučíme, tým väčšia je tu pravdepodobnosť, že sa to podarí vymôcť. Ale je tu možnosť, že odporúčame oveľa väčšie čiastky ako v predchádzajúcich rokoch. Pán De Jong hovorí, že tých 48% sa týka iba implementácie našich odporúčení. To máte pravdu, áno, ale my potrebujeme európskeho prokurátora, áno, my ho potrebujeme, pretože potom by vlastne tieto odporúčania sa predkladali iba úradu Európskeho prokurátora a asi tu by bola nejaká väčšia konzistentnosť keď sa zase pozriete na tú tabulku na stránke, respektíve na strane 29, alebo tam uvidíte, že tam medzi tými členskými štátmi vidíte veľké rozdiely. A tu sú takisto členské štáty, ktoré si dokonca ešte viac zobrali k srdcu naše odporúčania a vyplnili to, iné zasa nie, ktoré boli na tom oveľa horšie a u iných členských štátov, pri niektorých iných členských štátoch sa odporúča, odporúčame stále to isté dokola, teraz reagujem už na pána Valiho, pokiaľ ide o tú mieru, respektíve mieru obžalob, do ktorých vyústili naše odporúčania, ak sa pozrite na to číslo, tak z toho jasne vydedukujete, že nám tu chýba ten úrad Európskeho prokurátora. A toto je správa za rok 2015. Ak by ste chceli správu pro futuro do budúcna, tak ju môžem urobiť a iste by sme mohli hovoriť aj o revízii 883. To vlastne začala už komisia robiť a takisto by sme mohli diskutovať aj o úlohe OLAFA vo vzťahu k úradu Európskeho prokurátora. Tu my ale hovoríme iba o správe za rok 2015, pretože sme v roku 2016. Takže ja som tu pravdepodobne naposledy, ale neviem, čo by som ešte mal viac robiť. A vy hovoríte, že to bolo skôr emotívne. Aj vy, pani Gresle, ja by som bol rád, aby ste mi pomohli, pretože tým pomôžete európskym občanom, pretože vy hovoríte, že my sme platení tými, ktorí vyrábajú cigarety. No prosím vás, veď my sme to predsa napísali aj na internete, my sme to opakovali <laughs> aj tu v parlamente. A pán De Jong to vie veľmi dobre, istotne to vie veľmi dobre, pretože ste boli v Olafovi a videli ste to a hovoríte, že nás platia z tých dohôd, ktoré boli uzatvorené s výrobcami cigaret. Ja vám poviem jasné, nie, dokážte mi to. A povedzte mi, ako to viete, odkiaľ tie peniaze sú. A odkiaľ vlastne tie peniaze sú, ako je možné, že takéto veci v parlamente počúvam. To je vážna vec, že takéto hlasy ja tu počúvam v parlamente. Ja vôbec netuším, čo by som mal ešte iné robiť. Ak bude komisia chcieť robiť nejaké iné zmluvy a chce ich predlžiť, tak budem spokojný. Ak nie, tak takisto budem spokojný. To je rozhodnutie komisie. Olaf na tom ani nezarobí, ani neprerobí. Žiadne financie z toho my nemáme. Takže prosím vás, neobávajte sa o Olaf. Olaf bude aj naďalej vyšetrovať a Pokiaľ ide o IPP, tak my sme reagovali na stanovisko toho dohľadného orgánu, reagovali sme veľmi dlho, aj sme to špecifikovali. Tie dokumenty, ktoré vyhotovuje parlament, to je naša priorita samozrejme, to, čo robí účtovný dvor, to je takisto priorita. To je takisto pre nás priorita. My jednoducho sme urobili to, čomu sa hovorí výmena názorov, ako napríklad tu v prípade pani Gresle a s pánom Novakom. Tam sme vlastne vždy diskutovali na základe týchto dokumentov, my si nič nevymýšľame a pokiaľ ide o Taliansko a Belgicko. V minulom roku sme mali všetky štátne príslušnosti, pretože tam máme špecifickú kapitolu, ktorá sa týka trvalých zamestnancov a keď si robíte napríklad starosti o Talianov, ak si myslíte, že je talianský raditeľ, že tam budú sami Taliani, ale vy viete, ako to je. Nikdy to nie je tak, že by tam si riaditeľ zobral svojich vlastných a vy tvrdíte, že tam je príliš veľa Talianov a príliš veľa Belgičanov, no to vôbec nie je tak, možno dokonca aj Fínov. My sa vždy snažíme, aby tam boli vždy všetky štátne príslušnosti, pretože tieto vyšetrovania robíme všade, ale bohužiaľ nefunguje to takto. Nefunguje to tak, že tu bude nejaký nový riaditeľ a povie, že mi sa tu nepáči, že tu máme veľa Talianov a vyhodí 20 Talianov a zoberie viac Nemcov. Takto sa to jednoducho nerobí. Ale tí Taliani tam zostali všetci, okrem tých teda, ktorí odišli, pretože sa takto rozhodli, ale buďte kľudní, nikto nedáva prednosť Talianom. A možno si pamätáte, minulý rok sme robili štúdiu, kde vlastne išlo o povyšovanie našich pracovníkov. Pokým som tam teda bol ja, tak hlavne tí Nemci boli povýšení. Pokiaľ ide o whistleblowerov. Grandissimo numero. Uh, noi non è che... A vidíte, tam bolo ich 11, takže to nie je až také veľké číslo. My sme tu na to. Che dice che non possono essere, come dire, penalizzati. Tu sa držia našich staff regulations, kde sa hovorí, že sa nedá sankcionovať e, niekoho kvôli tomu, že na niečo poukázal, že bol nejaký whistleblower a že sa nedá jednoducho všetkým tým whistleblowerom dať svetožiara iba preto, že sú whistleblowery. Ale nikto teda nemá tú gloriolu, ale ochranu máme. Samozrejme, je tu zabezpečená ochrana tých, ktorí nahlasujú takéto nekalé postupy, tí tzv. whistleblowery, ale tento člo- ak niekto na niečo pokáže, tak sa to potom o ňom vie a väčšinou takíto informátori potom uprednostňujú, aby sa ich meno nezverejnilo a ako to požiadajú, tak to ich meno zverejníme. A teraz pokiaľ ide o Ukrajinu. Môžeme e, tam e, robiť e, šetrenie. To je však komplikované, a to z dvoch dôvodov. Myslím, že pán Hu povedal, že potrebujeme mať tam podporu a spolu s komisiou musíme prebrať nástroj rozpočtovej podpory. Sú na to dôvody, i keď to nevždy pomôže vyšetreniu. Máme tu 1 milión alebo 100 miliónov a nevieme, e, ako to dopadne. A tak to vyzerá aj s Ukrajinou. A po druhé, už som povedal, že na Ukrajine máme pomerne obmedzené možnosti. A e, e, prešetrovať komplikované transakcie v tretich krajinách je takmer nemožné. My sa však o toto snažíme a chceme sa dohodnúť s ukrajinským protikorupčným úradom. Vravíte, že máme teraz menej spolupracovníkov a to e, e, znamená, že naše vyšetrenie e, sa nerobí na rovnakej kvalitnej úrovni. E, je pravda, že máme menej spolupracovníkov, ale vďaka reorganizácii a vďaka manažerským zásahom sa nám podarilo zachovať, dokonca aj zvýšiť počet spolupracovníkov, ktorí sa priamo zúčastňujú na šetrení a snažili sme sa šetriť na administratívno-režijných funkciách. To sme odburovali. Áno, znižili sme mm, takéto pracovné miesta. Mm, mám na mysli také doplnkové úrady, ktoré nie e, robia šetrenie. Prístup e, podkladom to je veľmi dôležité. Uvediem dva príklady. E, trošku sa opakujem, rovnako ako mm, dozorujúci výbor Ehm, tvrdia, že nemajú prístup k dokumentom a ja tvrdím, že áno, neviete e, komu veriť. Uvedem dva najnovšie príklady. Ehm, e, e, dozorný orgán tvrdí, že nemajú prístup k dokumentom. Vždy umožňujeme takýto prístup, pokiaľ to upravuje nariadenie, pretože máme príslušnú dohodu s dozorným orgánom a ako povedala pani kolegyňa, nie môžem poskytnúť podrobnosti šetrenia s príslušnými e, menami a podobne, pretože tu platí aj legislatíva o ochrane údajov, osobných údajov. To znamená, že pokiaľ ide o nejaké disciplinárne odporúčania, e, vyžadali také informácie, o zhruba 100 prípadoch takýchto disciplinárnych odporúčaní do terajšieho dňa vrátanie eh, mien eh, úradníkov, eh, asistentov, europoslancov, dokonca aj členov komisie. To znamená, že všetkých pracovníkov, voči ktorým sa vedie disciplinárne konanie. A to sú mimoriadne citlivé údaje, sú dôverné je možné, že chcú na základe toho e, pripraviť e, stanovisko. Mali sme výmenu e, listov, napokon som zavolal spravodajcovi, je to veľmi rozumná osoba a navrhol som, že poskytneme náhodnú vzorku na základe, dajme tomu, 50%. A súhlasil s tým. To znamená, že sa urobí verifikácia na základe 50-percentnej e, e, e, vzorky. Je to určitá forma ochrany. Mm, napríklad, ak poskytneme vyčerpávajúce údaje, umožňuje každému zistiť, či je alebo nie je nejaký komisár predmetom takéhoto konania ale keď poskytneme e, vzorku, e, e, môžu tvrdiť, že nezískali všetky údaje, ale nedokážeme poskytnúť im všetkých 100% takýchto odporúčaní pre disciplinárne konanie, ale na, na základe náhodného výboru sme poskytli vzorku, ktorá umožňuje dozornému orgánu zistiť, ako fungujeme. A napokon posledný príklad. Minulý týždeň dostal som list Eh, od predsedu dozorného orgánu a kopiu ste dostali vy, pani Gressler. Neviem eh, pochopiť prečo. Eh, požadujú od nás informácie ohľadom prešetrenia voči trom členom komisie. Nebudeme ich menovať. Nuž, prečo by som musel dáva takéto e, informácie. Odpovedal som a nedal som dokopy pani Gressler, pretože domnievam sa, že došlo k e, porušeniu súkromia troch e, europoslancov. A som sa pýtal na informáciu ohľadom údajného šetrenia. Aha, pardon, neboli to europoslanci, to boli pracovníci komisie. Ospravedlňujem sa. Nuž, dúfam, že som zodpovedal eh, všetky otázky a dostatočne jasne. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Pro, prosí si opätovne slova eh, pani spravodajkyňa. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. No to budlo som dojem, že som dostala odpovede na takmer všetky otázky. už ďakujem veľmi pekne. Tým sme vyčerpali e, tento bod programu. Nik nemôže tvrdiť, že nedostal slovo. Máme meškanie. Ďakujem veľmi pekne za poskytnuté informácie o údaje. A teraz ideme ďalej na bod číslo 4, osobitná správa e, ohľadom e, programu eradikácie, kontroly a monitorovania, ktoré majú zabraniť šíreniu chorôb zvierat. Takže e, je tu e, spravodaj sa pán Zdehovský a od e, dvorov auditorov pani Jakobsa. Nech sa páči. Thank you, chair. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážna pani predsednička, vážny pán komisár, komisárka, dámy a páni, ďakujem pekne za túto možnosť e, predložiť vám dnes e, prvosúdnu správu, ako e, som pripravila ako členka e, dvoru auditorov. E, správa sa týka programu eradikácie, kontroly a monitorovania, ktoré majú zobranie šíreniu chorôb zvierat. Prečo považujeme túto tému za dôležitú? Choroby zvierat môžu priamo vplyvňovať verejné zdravie, či už ide o nezavadnosť potravín, ale aj ochorenia, ktoré sú infekčné pre ľudí. Niektoré ochorenia e, zvierat sú mimoriadne nakazlivé a sa môžu šíriť cez hranice a e, spôsobovať značné náklady. A e, niektoré náklady môžu znamenať aj stratu vnútorných a e, vonkajších e, trhov a náklady e, znamenajúce mm, náklady na boj proti chorobom môžu mať finančné dopady. Napríklad e, krivačka E, Cintačka, e, ktoré stali e, niekoľko miliard eur. Počas obdobia roku 2009 až 2014 rozpočet únie venoval 1,3 miliardy eur na eradikáciu e, chorôb zvierat. Príslušné programy zahrňali aktivity ako očkovanie, testovanie a výplaty kompenzácie poľnohospodárom, ktorí boli nutení utratiť zvieratá. Finančný príspevok únie členským štátom predstavuje zhruba e, a zvyčajne 50 Ktoré otázky sme skúmali počas auditu? Naša kontrola sa zamierala na to, či program e, e, eradikácie kontroly monitorovania za podporu Európskej únie dostatočne brani šíreniu chorôb zvierat Hodnotili sme vhodnosť prístupu e, komisie e, e, programov, ktoré pripravili a realizujú členské štáty, ako aj toho, či títo programy zohľadňovali hľadisko účinnosti nákladov. Aké sú naše zistenia? Celkové poslanie správy je pozitívne. Ako občanka a spotrebiteľka únie som rada tomu, že programy boja proti chorobám zvierat dostatočne eh, bránia šíreniu takýchto chorôb. Podarilo sa dosiahnuť eh, významné eh, výsledky, napríklad zniženie výskytu BSE, besnoty a salmonely ale správa spomína, že niektoré e, e, choroby vyžadujú viac času na eradikáciu, môžu sa vyskytovať a šíriť nové ochorenie, To znamená, že treba zostávať e, na pozore na úrovni členských štátov a únie. Pokiaľ ide o konkrétne kontrolné otázky, uzavreli sme to tak, že prístup komisie vo všeobecnosti je opodstatnený a opiera sa na technickú odporúčania analýzu rizik. Napriek tomu sme zistili určité konkrétne oblasti, kde sú e, isté rezervy s tým, aby sa vylepšila výmena epidemiologických informácií medzi členskými štátmi, aby sa e, zistila dostupnosť e, historických údajov o, o vývoji ochorení. Vieme, že komisia má konkrétny zoznam ukazovateľov, ktoré musia využívať členské štáty Napriek tomu poznamenávame, že tam sú tiež isté rezervy s tým, aby e, sa poskytovalo viac informácií ohľadom e, veterinárnych kontrolných opatrení a nakladovej účinnosti jednotlivých programov. Čo sa týka e, toho, ako členské štáty pripravujú a realizujú programy, dospeli sme k názoru, že príslušné programy vo všeobecnosti sú dobre pripravené a realizované a že existujú systémy na identifikáciu e, e, epidémií a na mm, eradikáciu týchto ochorení. Sú tu však aj príklady nedostatočnej kontroly, prípadne mm, nadmiernych nákladov a v niektorých prípadoch e, kompenzácie polnohospodárom alebo korektívne opatrenia komisie by mohli e, e, lepšie stimulovať e, efektívnejšie opatrenia v oblasti biobezpečnosti. Takisto poznamenávame, že v niektorých programoch pokrok nebol dostatočne rýchly, najmä pokiaľ ide o eradikáciu tuberkulózu dobytka v Írsku a Spojenom kráľovstve a boj s tuberkulózou na juhu Talianska Takisto e, treba e, zohľadňovať viac e, ochorenia, ktoré šíria divoké zvieratá, najmä tuberkulóza, ako aj problémy pri očkovaní. Pokiaľ ide o nákladovú účinnosť jednotlivých programov, Zistili sme, že v súlade s rozhodnutím Rady komisie povinná prekladať správu o nákladovej účinnosti veterinárnych programov parlamentu a rade, avšak chýbajú príslušné modely odporúčame. E, Nož, e, ako už som povedala, e, v tejto oblasti systém funguje pomerne dobre, ale môžu vznikať a šíriť sa nové ochorenia. To znamená, že komisie členské štáty musia zostávať na pozore, aby sme ešte viac vylepšili eradikáciu, kontrolu a monitoring ochorení zvierat. Odporúčame aby komisia zjednodušila výmenu epidemiologických informácií medzi členskými štátmi. Po druhé, aby preskúmala, či existujúce indikátory netreba aktualizovať, aby poskytovali viac informácií ohľadom veterinárnych kontrolných aktivít a nákladovej účinnosti jednotlivých programov. Po tretie, sústavne tam, kde je to potrebné, e, zohľadňovať aspekt e, divokých, e, divoko, divoko žijúcich druhov a podporiť dostupnosť očkovacích látok v prípade, keď je to zôvodené z epidemiologického hľadiska. Ďakujem komisii za konstruktívnu spoluprácu počas auditu a za podporu a, a pripravenosť akceptovať naše odporúčanie, snahe dosiahnuť väčší pokrok v tejto oblasti Ďakujem takisto e, e, spravodajcovi Zadichovskému za skvelú e, správu. Ďakujem za pozornosť a rada zodpoviem prípadné otázky v súvislosti so správou. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem pekne za zaujímavú správu, pán kolega Štechovský. Vážená pani predsednička, dúfam, že mi dovolíte, aby som bol maximálne stručný tak ako je to v mojom popise práce a snažím sa byť rýchly, aby sme mm, dobehli mm, oneskorený čas. Napriek tomu snažím sa byť vecný, aby som podchytil všetky najdôležitejšie body. V prvom rade by som chcel poďakovať celému týmu dvoru auditorov a najmä pani eh, Jakobson za skvelú prácu. Nie je to eh, len fráza, ale chcem povedať, že po dlhšom období som bol príjemne prekvapený pozitívnym vzťahom Európskeho dvoru auditorov a výsledkami auditu a správa bola skvele napísaná a som e, ju z veľkou chuťou opakovane e, študoval. Téma ochorenia zverat je pre nás kľúčová, pretože výrazne vplyvňuje európskych spotrebiteľov. Už v minulosti sme zaznamenali šírne viacerých e, nákaz. To môže spôsobovať strach európskych občanov. A to nehovorím iba o strachu, ale aj o ekonomických vplyvov, vplyvoch, prepačte, na e, e, hospodárenie poľnohospodárov a ďalších e, výrobcov a skupín. Európsky dvor auditorov e, poukazuje na niektoré kľúčové e, body. Predovšetkým by som chcel zdôrazniť auto, význam automatickej výmeny relevantných informácií a hĺbšej koordinácie postupu členských štátov nákazy zvierat predstavujú problém, ktorý e, e, presahuje hranici e, národných štátov a spolupráca medzi nimi má kľúčový význam. A to je podľa mňa skvelá odpoveď na rôzne kritické poznámky na Margo Európskej únie. Ak jednou z priorit únie je bezpečnosť potravín, to považujem za vyslovene kľúčovú úlohu. A preto by som chcel v tejto chvíli opýtať sa komisie, ako v súčasnosti pracuje na e, vylepšenie informačných technológií, ktoré by sa dali automatizovať, aby urýchlili výmenu informácií medzi členskými štátmi a zjednodušili spoluprácu a koordináciu e, medzi nimi. Druhý kľúčový bod e, je nemenej dôležité, aby sme boli stále pripravení na potenciálne rizika spojené s rýchlo šíriacimi sa nákazami, ktoré môžu výrazne ovplyvniť poľnohospodárstvo a zdravie európskych spotrebiteľov. Chcem sa opýtať na dostupnosť e, očkovacích látok v takýchto situáciách. Podľa môjho názoru to je nielen nevyhnutnosťou, ale hlavným prostriedkom na elimináciu hrozby ďalšieho šírenia prenosu nákazy na ľudí. Niektoré vakcíny sú e, dostupné e, prostredníctvom e, osobitných depozít alebo bank, ale chcel by som sa opýtať komisie, či môže nám približiť stratégiu analýzy rizik, na základe ktorých sa zriadujú banky očkovacích látok. Z akého dôvodu sa nepodarilo eliminovať tuberkulózu dobytka v Spojenom kráľovstve a E, e, Írska a brucelózu na juhu Taliansko. Či má komisia e, nejakú konkrétnu stratégiu pre tieto členské štáty? Pani predsednička, dovolte, aby som ukončil tento bod a som pripravený na pokračovanie diskusie. Ďakujem. Dank. Ďakujem pekne, pani kolegyne Kantbacher. Nech sa páči. Aj z mojej strany by som chcela čo najsrdečnejšie poďakovať jednak dvoru auditorov, ale aj spravodajcovi ktorí eh, vo svojich podkladoch eh, predložili veľmi komplexné stanovisko parlamentu. Chcel by som to iba v niektorých aspektoch mm, doplniť. Chcel by som eh, podotknúť, že mm, prístup komisie spočíval predovšetkým v prichádzaní a v súvislosti s použitím medikamentov alebo výskytu chorôb súvisí to samozrejme so spôsobom e, chovu, aj s tým, ako e, sa prevádzkuje poľnohospodárstvo v Európe. Tým sa dostávam k ďalšiemu bodu, kde musíme urobiť podstatne viac aj v súvislosti s prevenciou e, ľudskej a medicíne a vet veterinárnej medicíne e, musíme zohľadňovať aj rezistentnosť na antibiotika. To súvisí aj s nasadzovaním antibiotikov v polnospodárskej výrobe. A v tejto súvislosti e, e, domnievam sa, že komisia by mala podstatne viac zdôrazňovať otázku nepripustnosti preventívneho používania antibiotík, pretože môžeme potom očakovať e, e, e, zvýšenie rezistentnosti na antibiotika. Toto treba určite zohľadiť v mene Európskej komisie. Christophe Berdran z Generálneho rediteľstva pre zdravie. Nech sa páči. Ďakujem, budem stručný. Toto vypočutie e, je veľmi konštru... E, prebieha za veľmi dobrej spolupráce súdu, ktorému chcem poďakovať za kooperáciu, pretože ide o vec zložitú, týkajúcu sa hospodárstva, zdravia zvierat i zdravia e, verejnosti. A to je veľmi dobre zanalizované v správe. Pokiaľ ide o veľmi presné otázky zo strany eh, spravodajcu. Pokiaľ ide o výmenu názorov s členskými krajinami, je tu veľmi sofistikovaný systém výmeny informácií pre prípady epidémií, kde sa sprostredkova celok týchto informácií. Je to naozaj nedávne. takisto ďalšie prípady nákaz, ktoré e, smerujú z Turecka napríklad, je príklad dobrej koordinácie. A k druhej otázke e, pokiaľ ide o šírenie je nedávny prípad na základe e, analýzy nedávnych prípadov, že totiž sa môže na jar e, vírus vrátiť, teda 250 tisíc dávok e, očkovania pre Grécko a Bulharsko, aby sa zastavilo šírenie nákazy. Samozrejme, nemohla komisia poskytnúť vakcíny pre celú populáciu, takže Členské krajiny musia byť pripravené na nákup e, vakcín, aby e, pokračovali v očkovaní za, za svoju stranu. Treba teraz ohľadniť nové rizika z východnej Európy, zo Severnej Afriky, z Ázie a vzhľadom na príslušnú kapacitu našu schopnosť e, vykinožiť túto chorobu vieme e, riešiť tieto otázky. Pokiaľ ide o, o e, antibiotikovú e, rezistentnosť, je to problematika oveľa širšia ľudského zdravia. Viete, že je tu task force, pracovná skupina, aby sa navrhovali presné kroky na zníženie e, e, rizík spojených s tým s poklesom rezistentnosti. Veterinárne programy, ktoré chcú e, potierať niektoré choroby, aby sa znížilo riziko pre ľudské zdravie, ale B, aby sa umožnilo vývoz do tretich krajín a tiež, e, aby mohla byť umožnená na vnútornom trhu e, plynulá cirkulácia zvierat je to teda širšia, väčšia problematika. Ďakujeme pekne. Pani Jakobson, máte ešte raz tiež slovo. Ďakujem. Je to veľmi dôležitá iniciatíva, ktorú komisia posudzuje a Tešíme sa na spoluprácu a e, radi uvidíme, ako sa implementujú nové zákony v spolupráci s členskými krajinami. Ďakujem. Ešte spravodajca. Nein, danke. Es war... Ďakujem. Ale všetko bolo dobre zodpovedané, takže ďakujem. Ďakujem a tým pádom sme E, výborne, e, zase sa vrátili v čase. Ďakujeme účtovnému dvoru i komisie za zvládnutie tohto bodu a sme pri bode číslo 5. A to je e, naša cesta do Českej republiky. Z podkladov vieme a takisto z údajov Európskej komisie vieme, že sú tu problémy v štrukturálnej oblasti, fondovej oblasti a, a takisto v polnohospodárských fondoch preto by som rada dala slovo komisii, aby nás informovala o terajšom stave pani Abele z auditorskej jednotky a pán Hernández, ktorý je šéf pre audit Českej republiky. Kto chce hovoriť ako prvý? Nech sa páči. Thank you very much. Thank you, chair. Ďakujem veľmi pekne, že máme možnosť aktualizovať vaše informácie k tejto veľmi zložitej, zaujímavej e, misii o štrukturálnych fondoch v Českej republiky. Následne po vašej misii prebehli, prebehla reorganizácia auditorskej inštancie, bolo treba prijať finančné korekcie a konkrétne opatrenia tam, kde sa zistili určité problémy v manažerskom systéme. Toto viedlo k uspokojivej situácii konštatovanej e, Mali sme určité problémy s implementáciou v minulosti. Boli tu e, opravné položky k záväzkom. Česká republika riešená vo vysokej skupiny. E, bola tu riziková e, čiastka záväzkov, teraz máme len 300 e, až 500 miliónov. Pre nové programové obdobie sú tu úplne reformované časti systému v zákone o verejnej službe máme e, posilnenie kapacity verejnej správy, verejnej služby. V procese e, musíme verifikovať všetky e, implementujúce a manažujúce a overujúce orgány dobre fungujú. A že hospodária vhodne a že všetko e, správne postupy sú zaručené. Takisto tu máme kondicionalitu ex ante, kde sa stratégie e, zabezpečujú na implementáciu. Tieto programy sa e, implementovali. E, myslím si, že treba definovať aké typy akcií sa vyberú a aké sú ciele týchto programov. Čo bude na záver vybraté? Eh, operational program. So this system is now running. Tento systém prebieha, designačný proces. Eh, veríme, že sa dovrší pred záverom leta Pracuje sa vo veľkej rýchlosti na tých kritériách. Pokiaľ ide o celkový, e, celkovú koordináciu, sledujeme, e, či Česká republika sleduje všeobecné odporúčania e, regionálne ministerstvo bude koordinujúcim orgánom a bude vytvárať metodológiu pre implementáciu programov. V rámci tejto kondicionality eh, ex ante sledujeme tiež priamy dopad implementácie ex ante kondicionalita eh, verejného obstarávania. Bol tu dôležitý akčný plán, ktorý bol rozhodnutý že zvýši administratívnu kapacitu kvalita verejného obstarávania, zvýšené e, elektronické spracovanie tendrov, elektronické obstarávanie sa plne na stoli. Jasné pravidlá pre determináciu e, štruktúry vlastne, vlastníctva zo strany všetkých manažujúcich orgánov. Teraz sa diskutuje e, diskutujú otázky konfliktu zájmov a takisto to treba prepojiť s terajšou diskusiou o konflikte záujmov, čo sa príjme v budúcich mesiacoch. Teraz by som slovo odovzdala kolegom z auditu, e, hlavným e, zisteniam auditu eh, z minulých mesiacov. Ďakujem, Gabriela, a ďakujem pani predsednička za slovo. Ja som predsedničkou na eh, v DG Regio v rámci eh, auditorskej jednotky zodpovednej za Českú republiku. Ja vám poviem zlepšenia, ktoré české auditorské orgány realizovali keďže kolegyňa vám už poskytla základné vysvetlenie od e, roku 2012, kedy sme spustili horizontálny akčný plán, všetky kroky boli e, uspokojivo implementované. V roku 2012 až 2014 sme vykonali e, audit na mieste a tiež výrazné revízie záverečný list sme vydali 5. marca 2015, kde sme formálne uzavreli všetky otvorené zistenia auditu. Pokiaľ ide o každoročnú kontrolnú správu, to je teda hlavný, hlavná neuistenie pre naše auditorské oddelenie, tak sme skonštatovali, že od konca roka 2014 všetky e, chybovosti oznámené českými orgánmi e, DG Regio označilo za spolahlivé. Takže plne súhlasíme s týmito ohlásenými chybovosťami. Je tu veľmi kvalitná auditorská práca a naozaj je tu vysoká chybovosť oznamovaná, keď to zodpovedá realite. Tak tak aj informujú. To nám tiež ukazuje nezávislosť tej auditorskej e, inštancie a komisia iniciovala nové prerušenia na základe práce tohto orgánu. Pokiaľ ide o výhrady. Vidíme, že v posledných rokoch 2014 až 2015 tie výhrady sa znižili na 4 celkovo. Pôvodne sme mali 13. V zásade veľmi pozorne monitorujeme prácu eh, monitorovacie toho auditorského orgánu a plánujeme niekoľko misií, Ehm, budú tu zmeny, pokiaľ ide o implementáciu e, zákonu o, o verejnej službe. Ide o to zabezpečiť, aby e, práca bola naďalej vysokej kvality. Tiež budeme robiť misie audit nového systému, nového programovacieho obdobia. Budeme sa pozerať na eh, rizikové oblasti, selekcia a budeme sa tiež samozrejme snažiť vás informovať, ak by tu bola, bol nejaký vývoj, pokiaľ ide o fungovanie auditorského orgánu. Ďakujem. Ďakujem. Teraz tu máme, sme spokojní s tým, že myslíte na auditorský orgán, že ho sledujete. Z vášho pohľadu je to uspokojivé, lebo my máme tak trošku obavy, pokiaľ ide <coughs> o samotné programy. Máme tu zlé správy z českých médií, mohli by ste k tomu, čo si povedať v poslednej správe sme zistili, otázka tých e, informačných systémov na dozor do roku 2013 e, až 2020. Bolo tu viacero podvodov. Z tých dnešných podkladov, keď som si prešla, ak sa na ne pozrieme, minimálne v tretine operačných programov v podstate sú, možno konštatovať veľké problémy Môžete k tomu čo si povedať? Je to všetko v poriadku, normálne, alebo nie je tu treba trošku výraznejšia reakcia, než len pretože tie správy naše, ktoré máme e, e, z, Čech, sa veľmi nekryjú s tým, čo popisujete vy. Môžete niečo povedať teda k tým operačným programom? Kolega Zdechovský určite chcel tiež prehovoriť. Vážená pani predsednička, vážená komisia, vážení kolegovia, ja by som rád povedal svoju osobnú skúsenosť. Do roku 2013 som v Českej republike podnikal, vlastne som tri firmy a musím povedať, že ako sa v Českej republike čerpali peniaze, no už tak to bol jeden z najhorších seriálov. Vôbec som sa nehlásil do žiadnych európskych projektov, pretože sa e, kradlo projekt vedľa projektu ceny nadhodnotené. Projekt, ktorý sa dal urobiť za 100 tisíc eur, stal 300 tisíc eur. Tie peniaze naozaj sú čerpané šialeným spôsobom. A dnes vidíme, že keď Európska komisia by sa bola pozrela na tie komplekty, ktoré v tom, projekty, ktoré v tom prvom období boli čerpané, tak napríklad Kolínsky most, to je výsmech európskych prostriedkov a je to taká, povedal by som, i zadarmo propagácia pre všetkých euroskeptikov, ktorí takto vidia, akým spôsobom Európska, e, e, Európa zachádza s európskymi peniazmi. Takúto situáciu už zažiť nechcem. Boli to naozaj situácie, kedy som sa hambil za to, že som občanom Českej republiky. Nechcem však hovoriť o tom, chcem hovoriť o tejto konkrétnej správe. Teší ma, že Česká republika urobila pokrok. Bolo tu povedané, že od roku 2014 nastali e, zmeny. Bol by som však rád, keby Európska komisia i naďalej ostávala veľmi kritickou k tomu, akým spôsobom v Českej republike sú čerpané peniaze, pretože zasa vidíme, že v niektorých oblastiach sa začalo poľavovať bol by som dôrazne za to, aby väčšina zákazok bola maximálne transparentná, aby výberové konania neprebiehali obálkovými metódami, ale aby dochádzalo k elektronickému posielaniu odpovedí čo najviac možností dodatočných výberových konaní alebo obálok do daných konaní sme v 21. storočí, naozaj zdôrazňujem, komisia by sa mala zamerať na elektronizáciu štátnej správy. Podľa mňa pokrok tu e, zdôraznení bol. Treba však viesť dôraznou kontrolu a ja budem jedným z tých, ktorý bude naďalej veľmi dôsledne chcieť, aby peniaze, ktoré sa míňajú z európskych prostriedkov, aby sa vynakladali zmysluplne, aby tá chybovosť skôr či neskôr bola na úrovni Nemecka či ďalších krajín. mohli by ste prosím trošku systematicky e, informovať, koľko programov sme prerušili, aj pokiaľ ide o nové programy, až do roku 2020. Tie informácie e, e, hovoria o terajšom finančnom období nič. Otázka, či tu teda plínu peniaze, alebo ako to teda vyzerá. Mohla by som vás teda poprosiť ešte raz o odpovede, ktorá z kolegyň by chcela začať. I will do something. Um, the projects that are now uh, drafted as standing, they are those that are mentioned. Projekty, ktoré sa spomenuli, sú programy z minulosti, kde nemáme, finalizujeme platby z minulosti. Väčšina z nich sú neuzavreli sme tie fajly, lebo sú to ešte vyšetrovania, nie je celé programy. Sú tu však projekty, ktoré sa preverujú a takisto v OLAFe Preveruje sa výpočtový systém a to sú zistenia. Ako náhle sa uzavrú, tak uzavrieme zistenia. Pokiaľ ide o nové programové obdobie, sme v ňom teraz. Máme tu striktnú uh, kondicionalitu ex ante. We have the, um, now we the... A my teraz definujeme programy a sledujeme uh, e, úzko stlivo tie, ten vývoj. A keď sa e, tender publikuje, tak preverujeme selekčné kritéria. Uh, Takže uberá sa to tým či oným smerom. Takýmto spôsobom postupujeme. Samozrejme, pokiaľ ide o nové programovacie obdobie, tam ešte bude dezignačný proces, ktorý bude musieť byť validovaný zo strany komisie do leta a kolegyňa sa k tomu ešte vyjadrí. Ďakujem pekne, Gabriela. Ešte pár informácií k týmto otázkam. Pokiaľ ide o IT systém, áno, máme tu postupujúce postupy, pokiaľ ide o IT kontrakty. Takže ako vidíte, v rámci tej výročnej správy máme výhradu, pokiaľ ide o technickú pomoc OP, pokiaľ ide prioritný prístup 2 a čakáme na výsledky prebiehajúcich vyšetrovaní zo strany polície. E, miera z 20% sa dá navýšiť na 100% podľa výsledkov treba uplatniť patričné opatrenia a na konci tohto procesu bude mať adekvátne korekcie, ktoré sa implementujú. Pokiaľ ide o podvody, keď máme zaznamenané podvody, tak to dáme na vedomie OLAFu, potom je správa, to sa potom hovorí na viacerých úrovniach a patričné opatrenia sa potom vždy príjmu. A pokiaľ ide o niektoré informácie, ktoré máme v tlači, ako auditor my berieme do úvahy všetky tieto elementy, prvky a prispôsobujeme naše audity na základe týchto informácií a na základe toho potom informujeme aj vás. Pokiaľ ide o informácie ohľadne výhrad, to je všetko v tej ročnej správe, ale môžem vás informovať, máme dve OPS, e kde auditor v centrál v strednej, na Strednej Morave a v Čechách poukázal na problémy, ak sa nebude v plnej miere implementovať tie opravné opatrenia, tak to bude musieť byť uplatnené sankcie. Zatiaľ ešte korektívne opatrenia neboli implementované, to sa týka viacerých kontraktov, kde sme žiadali manažujúce orgány, aby reverifikovali výdavky na základe tých akčných plánov, ktoré boli implementované, takže musia takto postupovať. Takže čakáme na výsledky a potom, ako som už povedala, technická pomoc OP bola prerušená. Čakáme na výsledky vyšetrenia zo strany policie, aby sa implementovali opravy na základe IT monit systému. Ďakujem. Ešte jedna otázka pre vás. Čo sa udialo s novým programom 2015 až 2020, pretože tá informácia sa týka starých programov 2007 až 2013, takže čo s novými programami? pohľadu auditora nemôžem byť zaangažovaná do implementácie, ale my sme radi, že tu bude regrouping regionálnych OP, pretože tu je viacero problémov, ak to porovnáme z minulosti doteraz, tak sú tu viaceré otázky, ktoré sa riešili na úrovni regionálnej, napríklad Stredná Morava, to je opakovaný porušovateľ predpisov, tam je chybovosť na úrovni 5%, takže bude tu jednotný manažujúci úrad, na to sa tešíme a náš unit bude robiť nápravy v rámci tohto nového OPI, takže to je dôležitý krok smerom dopredu. A pokiaľ ide o nové obdobie, čakáme na postup dezignácie dezignačného úradu, to je Národný úrad, a spustí sa takýto proces, takže očakávame, že budeme mať prvé kvalifikované vyjadrenia v júni, v júli. Takisto sme vykonali aj hodnotenie rizika, takže budeme mať skutočne komplexné misie priamo v teréne, pokiaľ ide o tie rizikové OP. Ako som už povedala, preskúmame ten selekčný proces a verifikáciu manažmentu, ako aj verejné obstarávanie, takže to sa týka tých najrizikovejších OPS a tešíme sa, ak budeme budúci rok mať možnosť poskytnúť informácie po ukončení auditov a správy, keď budú finalizované. Ďakujem. Ďakujeme, to je dobrá vec. To znamená, kedy sa máme tejto téme venovať, aby sme na to nezabudli. To je prvá otázka. Druhá otázka. Máme tu obvinenia zo strany Českej republiky, že EÚ zo svojou podpornou politikou je na vine, že malé podniky nemajú príležitosť, pretože peniaze idú iba do veľkých podnikov. Zistilo sa, že v rámci operačných programov malé podniky skutočne dostávajú tý podiel, ktorý majú, aby veľké podniky cez zadné dvierka neboli takto financované. Pretože tie obviňovania, ktoré tu máme zo strany malých podnikov, tam sa uvádza, že nemajú príležitosť dostať sa k finančným prostriedkom, pretože cez tie zadné dvierka sa financujú iba veľké. Takže ak by ste mohli k týmto aspektom ešte niečo povedať. Áno, pokiaľ ide o veľké podniky, áno. Štruktúrálne fondy, ktoré podporujú podniky, respektíve malé a stredné podniky, by malo byť privilegované. Máme určitú časť rozpočtu, ktorá je venovaná práve tejto problematike. Niektoré členské štáty chceli dať tieto peniaze aj veľkým podnikom, Ale napriek tomu to treba zobrať do úvahy skúsenosť, ktorú máme v Českej republike, pretože vlastne ten program, ktorý sa týka inovácia a rozvoja, tam máme konkrétne obmedzenia, pokiaľ ide veľké podniky, pretože v minulosti tu boli podpory pre veľké podniky, ktoré boli považované za veľké a je tu určité pochybenie a malé a stredné podniky musia byť podporené. Takže nielen pokiaľ ide o tematické ciele, podpora malých stredných podnikov, ale aj v iných oblastiach tu bola limitácia na úrovni 20 pokiaľ ide o finančné prostriedky pre priority. Ja chcem povedať, že toto je rokovanie, ustanovenie v rokovaní. Mali sme tu dohodu s komisiou, istotne ste počuli, teraz oficiálne môžem povedať, že správny úrad predložil tie peniaze do výboru modifikáciu tohto programu na to, aby sa dodržiavalo týchto 20%, pretože to nie je požiadavka v oblasti nariadenia, ale musí to byť spravované. Komisia na tom trvala, pretože operačný program musí povedať, že aké sú priority, aké sú ciele a treba sa ich držať v prospech malých a stredných podnikov. Treba sa pozrieť na infraštruktúru členských štátov. Česká republika napríklad vidíme, že finančné prostriedky sa absorbujú zo strany veľkých podnikov. Taká je situácia. Komisia zatiaľ stanovisko nezmenila a nepovažuje, že toto musí byť navýšené. Takže české úrady musia dodržiavať operačné programy. A časový harmonogram kedy sa máme tejto téme venovať? V rámci auditu závisíme od členských štátov, to znamená, ak časový harmonogram, o ktorom sme hovorili pred dvomi týždňami s českými úradmi, ak sa to bude dodržiavať tento timing, tak očakávame rezignačné balíčky zhruba v júli, auguste tohto roku a budeme musieť ísť do terénu a budeme mať postupy patričné, takže očakávame, aby sme mohli prezentovať do leta roku 2017 tieto výsledky. To si zaznačíme pán Teurer. Ďakujem pekne, pani predsednička. Tú diskusiu som nesledoval od začiatku, pretože som aj v Ekone tam tieňový spravodajca, ale chcem navrhnúť otázku, nad, nastoliť otázku podľa tých informácií, ktoré ja mám k dispozícii, nie ide tak o pria, presnú delegáciu, ale vy ako predsednička ste požiadali DG Regio, aby poskytla správu informácií ohľadne operačných programov v Česku a ich implementácií pre všetky členské štáty. Tam je otázka, že prečo tu hovoríme iba o Českej republike. Na účtovnom dvore sme mali aj iné krajiny, kde sú problémy. Po tom, čo som tu počul zo strany komisie, zastáva komisia názor, že sú tu pokroky v Čechách. Otázka je, ako to vnímame my. Keď sa pozriem na tie Podklady, ktoré mám, a ak ich správne čítam, a tie výsledky tejto cesty hodnotím, ja som sa tam nezúčastnil, ale iný kolega, ak som správne informovaný, tak to ide predovšetkým o oblasti, pokiaľ ide o obdobie 2009 až 2012, ide tu aj o otázku do konca roku 2007, takže tá otázka, ktorá tu je, ako vlastne s tou politickou zodpovednosťou pri takýchto záležitostiach postupujeme, ktoré sú, sa udiali takto ďaleko v čase dozadu. Išlo tu o také záležitosti podľa týchto podkladov o patričné obdobie, ktoré som spomenul. To je niečo iné ako operačné programy, ktoré momentálne prebiehajú. Takže ide o dôležitú otázku, pretože tu máme aj ďalšie delegačné cesty na Haiti alebo iné veci, ktoré tu boli v minulosti, tie už teraz tak intenzívne sa neprevádzky. Spomínam si na cestu do Litvy, tiež šlo o odstavenie atomovej elektrárne. Myslím, že ešte stále nie je odstavená. Otázka je, ako tieto záležitosti my chceme riešiť. Takže ja by som chcel počuť reakciu, pretože neviem si predstaviť, že by sa to robilo selektívne. S politickými skupinami potrebujeme zosúladený systém ohľadne toho, že ktorá delegácia bude trvať ďalej a ktorá nie. Ak tu budú od problémy, tak by sme sa tomu mali venovať. Otázka pre komisiu z mojej strany, ako postupujete s takýmito starými prípadmi a rád by som počul, ak by sa povedalo, že takéto staré prípady 2009 až 2012 sme počuli, už sú vybavené alebo nie, sú už vyriešené, tak ukončíme tú diskusiu o týchto delegáciách a už sa to nebude objavovať na programe tu Nie, dá sa povedať, že z tohto obdobia, kde hovoríme o tejto delegácii, že, sú tu už nie, že tu už nie sú prípady, tak už to nemusíme robiť, pretože jedného dňa sa to musí uzatvoriť. Ak sú tu nové prípady, tak odporúčam, aby sme tam poslali novú delegáciu. Budeme sa venovať novým prípadom, pretože tento výbor nemôže vo všetkých 20 cestovať do všetkých členských štátov a nemôže všetky cesty delegácie tu permanentne mať na programe. Ja chcem, aby sa tu, kde sme sa vyhli takémuto selektívnemu postupu, nehovorili sa o tom ani na úrovni koordinátora, dostalo sa to iba do programu a to považujem za problematické, takže toto hovorím celkom s veľkým dôrazom. Pán kolega Torer, my v Čechách máme niektoré členské štáty, ktoré majú väčšie problémy ako ostatné. Aj my robíme analýzu rizika s tým, čo sa tu, čomu sa tu venujeme. Vidíme napríklad, že na Slovensku je takisto veľká chybovosť a v Čechách napríklad v roku 2012 to komisia popísala, sme tu mali určité úspechy, pokiaľ ide o operačné programy a je vzhľadom na tú našu návštevu a medzičasom tieto úspechy zasa idú smerom nadol. Takže máme tu rastúci problém. A ja si myslím, že tento výbor je na mieste, aby sa venoval takýmto problémom a ja očakávam, že tá informácia, ktorú tu máme, že ju dostal aj pán Teurer, pretože keď už sa zaujímame o peniaze daňových poplatníkov, pokiaľ ide o otázku humanitárnej pomoci pri Haiti, tam máme celkom priehľadný obnos, ale pri členských štátoch sú tie peniaze oveľa väčšie, takže musíme sa pozrieť na štruktúrálne problémy, pokiaľ ide o operačné programy, aby sme sa venovali tejto miere chybovosti v jednotlivých správach. Ja si myslím, že sú dobré dôvody, aby sme sa venovali otázke Čiech. Potom robíme takisto aj follow-up, pokiaľ ide o Rumunsko a Bulharsko, pretože si myslíme, že pokiaľ ide o otázky, ktoré tu máme, to je takisto dôležité pre nás, ako aj v iných prípadoch. ja si myslím, že má význam, aby sme sa venovali týmto problémom. Napríklad boli sme na Ukrajine, tam sme mali otázku, ktorú sme riešili budeme musieť túto tému riešiť ešte častejšie. Tá delegácia to je vždy iba taký prvý krok, kde sa začne, kde vlastne získame nejaký pocit, že ako chceme postupovať, ale musí sa to potom ďalej odvíjať. Takže už sme dvakrát mali Čechy ako problémové miesto v rámci tejto diskusie. Mali sme tu dve diskusie s vašim predchodcom a dúfam, že budúci rok budeme takisto mať diskusiu o tejto téme a to sa neobracia proti nejakej vláde alebo proti členom vlády. Ide tu o otázku štruktúrálnych kontrolných, o štruktúre kontrolných systémov jednotlivých členských štátoch a niektoré členské štáty majú väčšie problémy, niektoré menšie. To je teda otázka na komisiu, ale pani predsednička, ak dovolíte, tak by som ešte sa do toho opravil. Je tu výčitka, že tu robíme takéto mimoriadne riešenie, respektíve mimoriadný postup, ak som vás správne pochopil, to je moja otázka, tak vlastne vám ide o systemický prístup, to znamená, bude tu delegácia do Talianska, pravdepodobne už bola, alebo bude. Ja si myslím, že je dôležité, aby sme, pretože tu máme viaceré krajiny, ktoré veľké sumy, pokiaľ je štruktúrálne peniaze a kohezné peniaze dostali, boli sme napríklad v minulosti aj v Španielsku, boli sme aj v severovýchodnom Nemecku. Myslím, že je potrebné, aby sme tieto otázky manažmentu riešili celkovo koncepčne pre jednotlivé krajiny na to, aby sme mohli urobiť hodnotenie rizika ohľadne transparentnosti. Ak s tým súhlasíte, tak by ma k tomu zaujímalo aj stanovisko komisie. Áno, samozrejme. Zajtra budeme mať workshop, pokiaľ ide o cestu do Grécka, tá bola v septembri 2015 Máme tu problém vyvlastňovania pôdy a nefungujúcich postupov vyvlastňovania pôdy. A zajtra sa budeme venovať problematike vyvlastňovacích postupov pôdy, kde vlastne to má konkrétny dopad na finančné prostriedky z Európy, pretože napríklad v Grécku, Grécko je členský štát, kde je najväčší podiel, pokiaľ ide o vyhlasňovanie pôdy. A je tu vždy otázka, že ako vnímame a hodnotíme svoju prácu. Myslím, že pre dôveryhodnú kontrolu rozpočtu musíme sa týmto témam venovať dôsledne. Ďakujem, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ja nesúhlasím s tými komentármi pána Tojra, že komisia by nefungovala aktívne, pokiaľ ide o tieto problémy, pretože ak sa pozrite na výročnú správu, na rok, za rok 2014, tak vlastne všetky tie výhrady, ktoré boli v tej správe, boli ukončené počas roku 2015. A my sme vždy pod tlakom, pretože keď sa prerušia platby, tak skutočne máme veľké, veľké tlaky zo strany národných úradov na to, aby sa to validovalo. To znamená, moji kolegovia idú priamo do terénu a kontrolujeme to predtým, než poskytneme nejaké odporúčania pokiaľ ide o znovu nastolenie pladie. Takže my pozorne sledujeme túto situáciu, my poznáme našich kolegov v členských štátoch, my vieme, ako tieto programy sa implementujú, ako auditory fungujú. Začali sme vyšetrovanie ohľadne práce auditorov, odtedy sme urobili 360 misií, takže my to sledujeme a apelujem, aby ste sa pozreli na výročné správy z minulých rokov, to znamená každý rok sledujeme tieto situácie, monitorujeme implementáciu akčných plánov a potvrdili sa tu viaceré zlepšenia. Máme takisto dobré zlepšenia, pokiaľ ide aj zo strany auditorských úradov. Máme určité zlepšenia, ktoré sa dajú preukázať aj pokiaľ ide o znížené množstvo výhrad. Viaceré veci sa implementovali na základe zistení zo strany národných úradov a komisie a monitorujeme systémové zlepšenia v rámci nového obdobia. Ako som už povedal, budeme sa sústrediť na vysokorizikové OPS a v rámci auditu je to tak, že veci sa dejú, každý deň môže byť nový, nová informácia a môžete, uistujem vás, že v rámci nášho direktorátu chceme pristupovať vyváženie k jednotlivým členským štátom profesionálnym spôsobom. Ďakujem. Ja to len objasním, pretože nechcel som ja obviniť komisiu, ak tomu rozumiem správne, tak tie prerušenia boli zrušené, pretože nastali zmeny a zlepšenia. Áno? Dobre. Každé prerušenie, keď robíme prerušenia, tak vlastne informujeme, dvojakým spôsobom. Chránime európsky rozpočet, to znamená, robia sa úpravy, pokiaľ ide o výdavky z minulosti, takisto robíme také opatrenia, aby sa v budúcnosti takéto chyby už neopakovali. To znamená, je tu preventívne a korektívne opatrenie v súlade s absolutóriom a sledujeme priamo v teréne implementáciu týchto plánov, aby tieto opatrenia boli v plnej miere implementované pred našim, predtým, než náš výbor vlastne začne znovu s tými platbami. Áno, keď sa skončí prerušenie, to znamená, a sme spokojní, že tie korektívne opatrenia boli v plnej miere implementované. A ak som správne počítala, tak momentálne máme 5 operačných programov, kde došlo k prerušeniam pani Ajala. Ja som sa chcela pripojiť k tomu, čo povedal pán Teurer. To znamená, máme tu zlepšenia, o ktorých informovala komisia, ale o to tu nešlo. Išlo tu o tie záležitosti, ktoré súvisia s týmto bodom konkrétnym. Ja som nemohla vysvetliť kolegom, prečo sme tu mali cestu delegácie do Čech. Ehm, bolo by dobre, keby v niektorých bodoch aby ste nevy rozhodovali, či dáme niečo do programu alebo vynecháme to. Mali by sme to vybrať na úrovni koordinátorov. E, nemala som príslušné informácie, nevedela som čo s tým. Vrátanie to, e, to sa týka aj českých kolegov. Z nezarady sa to objavilo v programe, možno sekretariat o tom vedel, ale ja som takéto informácie nedostala. Snažíme sa k tomu pristupovať konštruktívne. Je tu aj správa o Grécku e, v programe. Je to osobitná správa e, dvoru auditorov. Samozrejme, to sa dá nejako vysvetliť. Ale niektoré veci sa dostávajú e, do programu bez toho, aby sme o tom vedeli. Tu by som súhlasil s pánom Tojerom, že azda by bolo dobre, pretože totiž nevieme, odkiaľ e, sa dostali títo návrhu, e, ako sa tam dostali. Zdá sa, že vy samostatne sa rozhodli o tom, že to sa objaví v programe a podľa mňa to nie je to lepší postup. Nečakanie sa objavuje téma a, a bez toho by sme e, vôbec chápali, prečo je to tam. A musíme vysvetľovať, e, e, prečo sa to tak stalo. E, bolo by som rada, keby sme vedeli o tom, prečo práve teraz hovoríme o následných krokoch po návšteve delegácie. Že to nie je len nejaký vrtoch z vašej strany, tým, aby sme mohli informovať aj našich kolegov v príslušnom štáte. Ehm, ehm, našťastie som nemal až tak veľa bez... Mm, no, v apríli, keď sme boli e, v Česku, zistili sme, že tam boli problémy, ktoré boli väčšieho razu ako v niektorých členských štátoch. Takisto videli sme, že príslušné orgány sú ochotné e, zdolovať tieto problémy. Mala som e, pravidelné stretnutie s českými predstaviteľmi, s pani ministerkou aj s ďalšími ktorí e, e, hovorili, e, že im na tom záleží, aby to zlepšili. A preto som e, považovala za nutné, aby sme e, to prebrali aj vo výbore. Možno, že niektorí to nepovažujú za dôležitú tému, ale myslím si, že mm, je vhodné mať prehľad o Česku, potom ako sme dostali správu e, dvoru auditorov Máme aj nejaké výsledky policajného šetrenia. Je tu veľký počet e, výhrad a je dôležité, aby všetci súčasnení e, e, o tom vedeli a je dobré, aby daňoví poplatníci o tom vedeli. Našim cieľom je Mm, hovoriť e, o tom, že mm, aby to vzbudilo dojem o tom, že nám na tom záleží. Myslím si, že tak je to asi. Nech sa páči. Nechcem tým povedať, že nemáme sa tým zapodívať len mi na tom záleží, aby sme to robili koordinovanie. V opačnom prípade budem pritomný iba ja a vy, prípadne ďalší predstaviteľe komisie a možno, že by bolo rozumnejšie, aby sa pripravila osobitná správa, takisto ako v prípade Grécka, aby prišli ľudia, ktorí sa zaujímajú o takúto problematiku. Nehovorím, že netreba to robiť. Otázka znie, ako to robiť s tým, aby sme vedeli stimulovať aj kolegov, aby sa viac zúčastňovali, aby sme nesedeli iba my dve, čo je frustrujúce. Keby sme boli postupovali inak, e, bolo by tu e, bývalo viac účastníkov. Takže nie či, ale ako. Mali by sme e, v poriadku. No už ďakujem veľmi pekne. Mm, toto tému mm, budeme opätovne preberať aj budúci rok aj v rámci mm, absolutória. Mm, myslím si, že to bolo nepredstaviteľné, že je dôležité, aby e, výbor prejavil aj e, väčšiu dôveryhodnosť e, ohľadom tejto témy. V každom prípade budeme pokračovať v týchto diskusiách. Ďakujem pekne za týto informácie. A teraz bod programu číslo 6. Nasledné kroky a mechanizmus e, e, na zistenie spolupráce a overovanie pre Bulharsko a Rumunsko. Máme tu správu o dosiahnutom pokroku nazvema, ako sa e, e, vylepšila správa, či sa zlepšila, zhoršila, a ako e, vyzerá situácia v súdnictve v tom, ktorom členskom štáte, pretože vieme, že bez toho to nefunguje. Máme tu generálneho tajomníka. Lisa, nech sa páči. Vy ste u nás už stálym hostom. Nech sa páči. Madam Chairman. Vážna pani predsednička, ďakujem veľmi pekne a ďakujem pekne e, výboru za túto príležitosť e, informovať vás o mechanizme spolupráce a verifikácie. Myslím si, že je dobré e, držať sa súvislosti. Zrejme si spomínate, že ešte počas prístupových rokovaní o, o Rumunsko-Bulharsku v roku 2007 sa rozhodlo, že treba pokračovať v reforme súdnictva, boji e, pr- proti korupcii v Bulharsku aj proti organizovanej zločinnosti. Čiže e, e, obidva členské štáty sa zaviazali, že zabezpečia plnenie príslušných kritérií a komisia dostala za úlohu pravidelne informovať o vývoji. Najnovšie správy boli schválené v januári, teda správa bola schválená v januári a bola zaslaná Rade a EP. Závery rady eh, boli schválené eh, eh, Rady pre všeobecné záležitosti v marci. Ako sme si počínali? V priebehu roka sme si vymeniali údaje s príslušnými orgánmi, zbierali informácie z medzinárodných organizácií, odborníkov a občianskej spoločnosti, ale gro našej práce spočíva v interakcii so štátnymi štruktúrami, a ďakujeme príslušné e, štátne orgány za konstruktívnu spoluprácu. Je tu aj stránka spolupráce, najmä v prípade poskytovania e, zdrojov Európskej únie. E, ako vieme, tento mechanizmus nemá svoje zdroje a využívajú sa štrukturálne fondy na účely reformy a to stále viac e, aj e, v nasledujúcom programovacom období. To sa dá použiť na prípravu e, plánov reform, investícií do IT, odbornú prípravu a podobne. Toto sa robí spoločne s príslušnými správnymi orgánmi členských štátov. Jednotlivé projekty sa vyberajú s prehľadnutím na priority, ktoré sa schváľujú obvyklým spôsobom na viacročné obdobie. Okrem prostriedkov sú tu aj odborné skúsenosti. Najnovšie sa používa e, e, špeciálna e, metodológia, najmä vo vzťahu k Bulharsku sa poskytujú odborné skúsenosti pri realizácii konkrétnych projektov to umožňuje E, e, občanom e, lepšie oceniť prínosy členstva v únie. Mnohé projekty majú pozitívne dôsledky. Samozrejme, treba zohľadňovať aj vplyv korupcie na celé hospodárstvo. Mm, napríklad prednedávno parlament hodnotil dôsledky nekonania v oblasti boje s organizovanou trestnou činnosťou a korupciou. E, podľa všetkých odhadov e, sú tu značné problémy. Takže zhrniem súčasný stav vo vzťahu k dvom členským štátom. Najprv Bulharsko. Správa z minulého roku hodnotila činnosť vlády v oblasti strategie reformy súdnictva a prípravy nových prístupov na boj proti korupcii v e, tohto ročnej správe e, e, hodnotíme vývoj od schválenia stratégie. Najprv oblasť justície. V správe zhrňame určité nezhody, ale hovoríme o tom, že dôraz sa kladie na reformu Najvyššej súdnej rady to umožní e, sudcom a prokurátorom viac e, ovplyvniť rozhodovanie. Novelizácia ústavy z decembra e, s určitými úpravami predstavovala dôležitý krok z hľadiska reformy tejto rady a od apríla rada funguje v zmysle novej štruktúry. Existujú viaceré ďalšie oblasti v oblasti stratégie reformy súdnictva, kde komisia bola po ďalšom napredovaní. Je tu druhý bareček legislatívnych návrhov, ktorý pripravila vláda, aby naplnila tieto presavzatia. To isté sa týka ďalších oblastí, kde v správe eh, sa pokazuje na eh, pozitívny vývoj napríklad eh, v oblasti nominácií a náhodného pridelovania prípadov v súdoch. Treba konsolidovať tieto kroky a správa vítá tú skutočnosť, že sudcovia Eh, sú pripravení eh, verejne podporiť reformu. Pokiaľ ide o odporúčanie, eh, zdôrazňujú sa dôležité oblasti, najmä pokiaľ ide o integritu súdnictva Zase otázka nominácií a náhodného pridelovania prípadov ako e, skúšky integrity systému. Mnohé odporúčania súvisia s predchádzajúcimi správami a odporúčaniami, najmä pokiaľ ide o potrebu identifikovať problémy na všetkých e, e, etapách prešetrenia, súdne konanie a zistiť, akým spôsobom bude možné na základe toho e, súdne a trestne stíhať organizovanú trestnú činnosť a korupciu. V oblasti korupcie kľúčovým testom bude protikorupčný zákon, ktorým sa zriaduje jednotná agentúra na boj proti korupcii. Minulý september e, parlament e, odmietol tento návrh a tieto prieťahy e, e, hovoria o tom, či existuje zhoda na podporu reformy. V súčasnosti sa diskutuje o novom návrhu zákona. Jednotná agentúra, e, z, ktorá bude nezávislá, bude mať e, presvedčivý mandát, by znamenala dôležitý krok smerom dopredu. Pokiaľ ide o operačnú stránku, v správe e, spomíname e, existujúce výzvy, v oblasti e, e, korupcie na vysokej úrovni alebo závažnej e, organizovanej trestnej činnosti. Určitý pokrok sa dosiahol pri odstranení určitých inštitucionálnych nedostatkov, avšak výsledky zatiaľ ešte nie sú presvedčivé. V správe sa hovorí o niektorých dôležitých iniciatívach na, zameraných na E, e, vrátenie e, reformy na cestu z januára 2015. Hovoríme o potrebe presvedčivých výsledkov z hľadiska uzatvorenia kľúčových prípadov súdnou cestou, realizácia týchto odporúčaní si vyžiada sústredenú pozornosť počas zvyšku tohto roka. teraz k Rumunsku správa z januára 2015 e, e, poznamenala mm, mm, dosiahnuté e, mm, výsledky v oblasti reformy súdnictva a boje s korupcie, zároveň poukázala na potrebu ďalšieho napredovania konsolidácie výsledkov. Správa tohto roku hovorí o tendenciách, niektoré problémy roku 2016, ktoré hovoria o tom, nakoľko je reforma etablovaná. Nezávislosť súdnictva je kľúčová požiadavka a v rámci toho transparentný e, systém nominácií súdcov. E, e, v správe sa hovorí o tom, že v roku 2016 sa konalo niekoľko dôležitých súdnych konaní. Komisia sleduje proces vymenovania súdcov a prokurátorov na najvyššej úrovni. Minulý rok E, hovorili sa, e, hovorilo sa o určitých pochybnostiach, pokiaľ ide o nezávislé súdnictvo. Súdnictvo preukázalo pripravenosť brániť svoju nezávislosť, ale jedno z odporúčaní komisie ohľadom kódexu správania sa pre e, poslancov vrátanie respektovania nezávislosti súdnictva ešte sa nesplnil a častokrát súdne rozhodnutia sa spochybňujú v oblasti reformy súdnictva sa hovorí o tom, že v Rumunsku e, súdnictvo ako celok preukazuje odbornosť a mm, adaptuje sa e, na e, nové zákonodárstvo, ale nový trestný zákon nadobudol účinnosť iba dva, pred dvomi rokmi a celkové prostredie je neisté. Sú tu aj určité ústavné námietky a neistá situácia v parlamente. Správa odporúča aj e, tohto roku e, e, uzavrieť reformu trestného zákonníka a prijatie tých noviel, ktoré sú dôležité z hľadiska fungovania justičných inštitúcií. E, protikorupčné inštitúcie e, sú pripravené e, pôsobiť aj za ťažkých okolností a majú dobré výsledky pri boji s korupciou na najvyššej úrovni a pri uzavretí konkrétnych prípadov. V správe sa vraciame k otázke kvality súdnictva, ako aj k tomu, či dve komory parlamentu by nemali mať jasné kritéria E, pokiaľ ide o žiadosť o zbavenie imunity e, alebo uplatnenie e, predbežného zadržania boji s korupciou, prevencia zohráva dôležitú úlohu na všetkých úrovniach. Možno, že si spomínate paľbu v Bukureštskom klube, čo bolo prejavom korupciou Mm, sú údaje o tom, že tento problém je široko roz, je veľmi rozšírený. Eh, je dôležité pokračovať v realizácii strategie na boji s korupcií a nový eh, eh, systém informačnej technológie mal byť užitočný z hľadiska obstarávania, ale príslušný zákon zatiaľ ešte nie je schválený zradenie novej agentúry na správu e, e, e, zhábaného majetku získaného nezákonnou cestou by mohlo byť veľmi dôležité pri realizácii odporúčania komisie v oblasti mm, konfiskácie. Záverom hovoríme o tom, že výsledky Rumúnska sú pôsobivé a že reforma súdnictva napreduje a Rumunsko urobilo ďalší krok e, pri naplnení stanovených cieľov. Zároveň niektoré odporúčania za správy e, z roku 2015 ešte nie sú splnené. To znamená, že reforma sa ešte neteší e, z všeobecnej zhode, aby zaistila ďalšie napredovanie v správe. Hovoríme o tom, že tohto roku budeme mať veľmi dôležité skúšky a pri zistení toho, či táto reforma je tablovaná Záverom môžeme povedať, že existujúci mechanizmus umožnil e, e, e, lepšie napredovanie pri realizácii reformy súdnictva, boju s korupciou a reforme právneho stavu. Komisia sa teší na pokračovanie spolupráce s všetkými dvomi štátmi pri naplňaní cieľov. Ďakujem veľmi pekne. Sú to mimoriadne dôležité informácie. A e, je dobré, že vedieť tomu, že existujú ešte e, určité nedostatky, napríklad vo vzťahu k Ukrajinou, e, môžeme vidieť, čo všetko sa stane, keď chýbajú príslušné mechanizmy. To znamená, že aj v tejto práci musíme konštruktívne napredovať, čo je, to, čo je veľmi dôležité pre celkové fungovanie Európskej únie a týchto E, dvoch štátov e, som e, veľmi rada, že je tu aj značná miera akceptácie nového mechanizmu v oboch štátoch, i keď zo začiatku boli určité nedostatky, najmä v Rumunsku. Domnievam sa, že naozaj treba sa zapodívať touto tému. Well, we are, um, at the moment in... V súčasnosti E, máme mm, sekvenciu z výročných správ. Naša e, ďalšia správa, ktorá by sa mala e, zverejniť v januári budúceho roka, mm, bude vyzerať trošku odlišná, mm, odlišná, pretože budeme mať už 10-ročné výročie existencie tohto mechanizmu. Chceli by sme sa na to pozrieť zo široka s tým, aby komisia mohla sformulovať aj nejaké závery ohľadom ďalšieho vývoja tohto mechanizmu do budúcnosti. Čiže to bude e, určitá strategická príležitosť a mohla by byť aj osobitne zaujímavá pre tento výbor z hľadiska dlhodobého posudzovania. Zatiaľ nemáme nejaké mm, konkrétne e, spúšťacie mechanizmy, e, pokiaľ ide o nás, ale pokiaľ by komisia chcela sa vrátiť k tejto otázky, veľmi rádi e, vám predložíme nejaké najnovšie informácie. 10 no, Jahre Mechanismus ist doch auch ein schönes Jubiläum. 10 rokov je dobré jubileum. Pán kolega Novakov. Thank you, Chair. I'm taking the last words representative. E, Zaujímajú ma slova zástupcu komisie budúcnosti CVM a prítomnosť poslancov v tejto miestnosti ukazuje, aká by mala byť budúcnosť e, CVM. Bulharsko, Rumunsko, e, viete, že vstúpili a prispievajú k reformám v rokoch spravodlivosti, v oblasti spravodlivosti a boja proti organizovanému zločinu a po 8 rokoch a 18 správach i EÚ sa zmenilo, i tieto dve krajiny sa zmenili. V nedávnej správe komisia ukazuje, že e, pokrok v oboch krajinách je skutočnosťou. Teší ma väčšina tých vecí, ktoré tu zaznelo e, od krajine a o zlepšeniach v tých sektoroch že tento, toto zlepšenie je citeľné. Pýtam sa však, kedy tento mechanizmus stanoví konkrétne kritéria, z ktorých obe krajiny majú potom majú splniť, e, ako sa budú tieto kritéria formulovať, pretože v tomto štádiu u rôznych kritérií sme ďalej než európsky partneri, pokiaľ ide hlavne o Bulharsko. A v neposlednej miere nezabúdajme na to, že, že tá správa na tej správe, tá práca na tej správe stojí daňových poplatníkov prostriedky. Na základe e, OLAFu moja krajina je jednou z tých, ktoré patria k špičkovým v členským krajinám, vysielajúcim signály OLAFu, ak sú e, tu podozrenia z neregulárnosti A nedávne čísla ukazujú, že Bulharsko dosiahlo viac než 97 e, absorpčnej kapacity fondov. Takisto je tu to číslo takisto je veľmi, veľmi e, zaujímavé. Určite sú tu ešte problémy, ktoré si želajú vyriešenie a viem, že je prepojenie medzi fondami EÚ a systémom súdnictva. Avšak očividne čísla ukazujú, že si počíname celkom dobre Mám informácie i z OLAFu, i z, z komisie o pokroku pri absorpcii i pri reformách súdnictva. Takže ak môžeme pokračovať, a nemyslím si, že tak bude, ak budeme pokračovať tým mechanizmom, potrebujeme kritéria, čo má byť urobený, ke, kedy a ako potom bude oveľa jasnejšie pre členské krajiny, pre občanov členských krajín, kde presne vláda zlyhala pri reformách a kde boli dosiahnuté zásadné pokroky. Toto je to, kde sa nachádzajú moje myšlienky. Som k dispozícii na ďalšiu diskusiu.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 dávať obe krajiny e, do jedného vreca. Porovnávať ich tu takto. Vy ste boli povedali, e, že v Rumensku je viac problémov než v Bulharsku. Ja neviem, či to je pravda. Podľa mňa problémy sú v oboch krajinách. Súvisí to s korupciou, ale problémy sú to rôzne. Sú to dva systémy rôzne. Politici i tradície sú iné. Pracovné postupy bude to ťažké posudzovať oboch spoločne. Musíme e, posudzovať pokroky oboch krajín oddelene. Je dobré konštatovať, že sú tu pokroky a že tieto komisia konštatuje, aj keď zostáva veľa práce. Bude to ešte dlhá cesta, iste. E, rozpočtový kontrolný výbor tu v parlamente by mal odolať pokušeniu využívať tieto správy na to, ako, ako politické nástroje pre vnútornú politiku daných krajín. Povedať si, že tu máme pravicovú vládu, tu máme lavicovú, takže tak či onak využijeme ako nátlakový prostriedok. Je to v záujme všetkých na navoči napravo, bez ohľadu na politickú rodinu aby sme spolupracovali v boji proti korupcii. Mal by to byť cieľ spoločný, nielen však v týchto krajinách. Sú tu i v závažné prípady korupcie v ďalších európskych krajinách. Vo verejnej správe krajín, ktoré majú dlhú tradíciu demokracie. Sú to problémy s európskymi prostriedkami i v ďalších krajinách EÚ. Isté, Mali by sme obe krajiny podporovať i s touto cestou i ďalej. A však takýto mechanizmus pre spoluprácu pre všetkých 28 krajín by bol v zásade v budúcnosti veľmi zmysluplný, pretože finančné záujmy EÚ sú tými, o ktoré tu ide kvôli korupcii v EÚ. Vo výbore KONT by sme o tom mali hovoriť presnejšie, aké nástroje máme k dispozícii, aby sme si tieto prostriedky žiadali späť. Osoby obvinené z korupcie by sa mali, aby sa nemali dostávať e, tajne z Európy. Ide o prístup k informáciám. EÚ by, si mala, by sa mala zamýšľať nad tým, Ako to vyzerá s politikou a s diplomatickými vzťahmi s krajinami, ktoré takéto informácie chránia a umožňujú prístup. Je tu množstvo vecí, o ktorých treba hovoriť. Hovoriť o korupcii treba, ale pri týchto dvoch krajinách by sme mali povzbudzovať tieto krajiny hlavne ísť ďalej svojou cestou a možno je tu po, e, potrebný takýto mechanizmus pre všetky krajiny. Bolo mi ľúto, že sme nepre, že ne, dohľada, ne, je dohľad aj na Chorvátsko. Toto trvalé, tento trvalý dozor je prácný, ale má výhody, lebo postihuje chybný vývoj To by malo byť dnes témou. Vnímať pokrok. Myslím si, že situácia v oboch krajinách sa zlepšila, sú tu punktuálne problémy, ale systémové problémy, ktoré sme boli predtým konštatovali, prešli. V mnohých členských krajinách máme problémy a mali by sme sa koncentrovať na toto, aby sme postupovali správne. Možno som trošku pokazila vaše meno, máte slovo, nech sa páči. Neviem, ako sa to vyslovuje. Slith. Výslovnosť je slith. E, dokonca aj pre angličanov to nie je ľahká výslovnosť. Chceli ste pohovoriť ešte na záver? Thank you. Um... Ďakujem. zo pár komentárov k slovám kolegov z výboru. Určite komisia uznáva, že CVM je nezvyčajným nástrojom. Spomenul som tie osobitné okolnosti, ktoré to vysvetľujú. A však komisia tu má vlastne e, určitú prácu, v spolupráci s e, príslušnými dvoma krajinami, o ktorých tu hovoríme. Myslím si, že komisia celkom jasne si uvedomuje, že pomohla dosahovať spoločné ciele, ktoré na, na úvod boli stanovené. Je tu poskytnuté zameranie a my sa snažíme v tých odporúčaniach byť dostatočne konkrétny, aby sme mali jasnú pre, jasný prehľad o tom, čo si my myslíme v budúcich rokoch, ako by mohli tieto krajiny pokročiť. Takže sa snažíme byť dostatočne špecifickí, aby sme vedeli pomôcť, aby sme neboli ale zase natoľko špecifickí, že členským krajinám aby si tieto mohli e, plniť svoju úlohu. My sa snažíme e, prejsť i tým, že naozaj potrebujeme e, trvalú udržateľnosť, dojem, že je tu určitý autonómny náhybná sila. Ak chceme dosiahnuť naozaj vieryhodnosť a dôveru že ciele CVM budú naďalej aplikované dokonca, i keď samotný mechanizmus tu už nebude. Toto sú naše ciele v zmysle udržateľnosti. Ďakujem. Naozaj áno, v tom vás len budeme podporovať, pretože tento mechanizmus nám dáva naozaj ciele čo všetko členské krajiny potrebujú. Tým pádom sme na konci dnešného programu zajtra o 9. Pokračujeme. Predsedníctvo kont e, tu teraz nie je, ale jemu by som rada pripomenula, že dnes máme ešte trialog po 7 hodine s komisiou a radou vo veciach e, dozorného výboru Ďakujem vám za účasť.